Takže sme počkali pár minút, ale teraz začneme náš, náš program na dnes. Máte pred sebou a ja chcem navrhnúť zmenu osmička. To je, že aby sme dali až po bode 10, to je rodová rovnosť a posilnenie postavenia žien v digitálnom veku. Ináč nemám nejaké návrhy na zmenu programu. Takže predpokladám, že ani vy a tým pádom môžeme náš program prijať. Druhý bod oznámenia predsedajúcej. o pol jednej e, tu pred dverami bude prijatie. My sme boli pozvaní zúčastniť sa na recepcii, ktorá sa tu e, bude konať pred dverami. A teraz bod 3 nášho programu. To je správa o uplatňovaní smernice Rady z roku 2010 18 lomka EU z marca 2010, ktorou sa vykonáva revidovaná rámcová dohoda o rodičovskej dovolenke uzavretá medzi Business Europe, UEAPME, CEEP a e a Ja som spravodajkyňa tejto správe, takže budem hovoriť a najskôr ako spravodajkyňa a potom otvorím diskusiu. Takže ako viete, boli sme požiadaní eh, pripraviť eh, eh, stanovisko. Vedúcim výborom je tu výbor pre zamestnanosť a ako viete, pôvodne sme požiadali, aby sme my mohli byť vedúcim výborom a pripraviť toto stanovisko, ale uh, Eh, výbor pre zamestnanosť trval na tom, že je to ich eh, agenda. No a ja vám to vysvetľujem najmä preto, lebo často, keď pripravujeme takéto stanoviská, tak eh, musíme dodržať celý rad požiadaviek, napríklad stanovisko nesme byť príliš dlhé, pretože ak napíšeme veľmi dlhé stanovisko, tak sa potom stane, že e, vlastne to, čo spomenieme e, v stanovisku, sa potom nakoniec nedostane, ak je toho príliš veľa, do e, tej konečnej správy vedúceho výboru. A pre nás je veľmi dôležité, aby sme sa zamerali na kľúčové body to, čo je pre nás skutočne kľúčové a prioritné, aby sme zabezpečili to, že práve tieto priority sa všetky dostanú do textu vedúceho výboru. Takže začnem s e, úvodnými ustanoveniami, kde zdôrazňujeme, že e, cieľom e, dosiahnuť 70-percentnú zamestnanosť sa dosiahlo u, žie, u mužov, tých 75 ale e, v súčasnosti je to už jen len 63,5% a ak nedôjde k žiadnym podstatným zlepšeniam opatrení na zlepšenie účasti žien na pracovnom trhu, e, predovšetkým e, pokiaľ ide o rodičovskú dovolenku, tak e, ťažko e, dosiahnuť e, túto, tento cieľ. Muži alebo otcovia sa púšťajú do rodičovskej dovolenky len v obmedzených prípadoch a len zriedkavo toto využívajú. A 3,5 milióna rodičov čerpali rodičovskú dovolenku a z nich e, cez 3 milióny 400 tisíc boli ženy a e, mužov tam bolo len niečo cez 94 tisíc, takmer 95 tisíc. Mm, takže e, často toto vôbec nie je prenosné opatrenie, nie je možné preniesť rodičovskú dovolenku zo žien na mužov. No a Eh, preto žiadame sociálnych partnerov, aby eh, vzali do úvahy to, že smernica EÚ o rodičovskej dovolenke nedosiahla eh, požadovaný cieľ a preto potrebujeme revíznu, revízne ustanovenie, žiadame revíziu smernice a treba prijať opatrenia, ktorými sa zavedie primeraná a proaktívna finančná kompenzácia straty príjmu rodičov, ktorí čerpajú e, rodičovskú dovolenku a toto treba vnímať ako individuálne, e, neprenosné e, nároky, aby sa zlepšila ich účinnosť a miera čerpania. Takže toto je náš text, ale k nemu aj ja sama prednesiem isté pozmenujúce návrhy, ktoré sú relevantné, aby sme o nich diskutovali a takisto e, sa domnievam, že treba čo najlepšie využiť súčasný kontext. Tu mám na mysli možné návrhy Európskej komisie k tejto téme. Určite viete, že je tu smernica o rodičovskej dovolenke a takisto e, e, kniha alebo dokument o zdraví žien, ten bol na teraz e, stiahnutý, ale takisto je tu výmena osvedčených postupov, najlepších postupov a toto teraz môžeme všetko využiť, tento kontext, túto príležitosť, ktorá je pred nami, tento parlament a táto správa by sa mohla stať správou, posolstvom pre komisiu a takým príkladom, ako by sa aj komisia mohla postaviť eh, k tejto téme. A takisto eh, treba spomenúť rovnosť príležitosti na pracovnom eh, trhu a takisto nerovnosti pri odmeňovaní, ktoré sa potom pretavia aj do penzie do dôchodkov. Ženy sa venujú výchove detí a využívajú rodičovskú dovolenku, áno, ale e, skutočným cieľom rovnosti v zamestnanosti je dosiahnuť lepšiu rovnováhu pri čerpaní e, rodičovskej dovolenky. Ide nám o to, aby si ju čerpali nielen matky, ale aj otcovia, aby tu bola dosiahnutá väčšia rovnosť medzi e, mužmi a ženami. A tu treba pripraviť aj špecifické návrhy, hneď ako komisia predloží svoj návrh, tak aby sme vyrovnali čerpanie e, rodičovskej dovolenky medzi obidvomi rodičmi. Vieme, že situácia je rozdielna v jednotlivých členských štátoch, takže si to bude určite vyžadovať čas na implementáciu, ale je potrebné mať náležitý rámec 10 rokov, aby mali členské štáty dostatok času na prípravu svojej legislatívy, aby pripravili e, takú rodičovskú dovolenku, ktorá bude e, individuálnym právom a aby to neboli prenosné nároky, ale individuálne práva Mm, takže toľko z mojej strany, teraz otváram diskusiu a um, dávam slovo kolegom, kolegyňam, aby sme si vypočuli uh, vaše názory a stanoviska. Ďakujem pani predsednička. V prvom rade sa chcem poďakovať za vaše stanovisko k správe a som veľmi rada, že sa môžem vyjadriť aj ako členka výboru pre zamestnanosť a myslím si, že môžem povedať, že všetky, ktoré sme tu, lebo sú tu vlastne nie, tak všetky podporujeme to, aby bola väčšia možnosť e, čerpať rodičovskú dovolenku pre matky aj otcov. A toto potrebujeme preto, lebo chceme podporiť rodiny a tu e, v stanovisku chcem zdôrazniť, a to bude nakoniec aj predmetom môjho pozmenujúceho návrhu, takže tu chcem poznamenať to, že rodičovská dovolenka sa čerpá na to, aby rodič sa mohol starať o dieťa. A z tohto pohľadu vnímame túto správu myslím, že predlženie rodičovskej dovolenky na 6 mesiacov a ešte návrh, aby to nebolo prenositeľné právo, je podľa mňa nesprávny návrh. Tu by totiž to členské štáty mali mať zachovanú právomoc musí to byť dohoda medzi sociálnymi partnermi a teda tá právomoc by mala zostať v členských štátoch, takže aj otázka dĺžky a prenositeľnosti či neprenositeľnosti práv je naozaj citlivá a domnievam sa, že členské štáty o tom majú mať právo rozhodovať podľa vlastného uváženia. A takisto chcem zdôrazniť, že ide o rámcovú dohodu a e, tu nehodnotíme vplyv smernice, ale rámcovej dohody. A táto rámcová dohoda, tak ako je teraz naformulovaná a uplatňovaná, plní svoju funkciu. Avšak súhlasím s tým, že by bolo dobré navrhnúť zmeny a zlepšenia pri príprave novej smernice. Takže e, určite pokiaľ ide o podmienky, o čerpanie, pro, o zapojenie rodičov na trh práce. To len podporíme, to hovorím aj v mene našej politickej skupiny EPP, aj v mene výboru, aj za seba. A ešte raz ďakujem aj za prednesenie tejto správy. Ďakujem. O, veľmi dobre. Ďakujem za slovo. Môžem povedať, že všeobecne podporujeme toto stanovisko, ktoré je teraz pred nami. Máme však e, jednu tému, ktorú by snáď bolo dobré ešte ďalej zdôrazniť a to, sú, to je odmeňovanie. A ja e, sa domnievam, že by sme, pokiaľ ide o rodičovskú dovolenku, nemali by sme e, tu hovoriť e, v tom zmysle, že by tu mal byť 100% zachovaný plat, malo, malo by ísť o istú výšku pod 100%. A ide o to, aby ľudia mohli ďalej viesť e, dôstojný e, život aj v, tých, v tom období, keď sú finančne mimoriadne zaťažovaní. A toto ukázali aj štúdie z jednotlivých krajín, že až e, doteraz tu e, nebola e, primeranosť alebo spravodlivosť a preto by táto smernica mala upraviť aj finančné otázky. Takisto treba hovoriť so sociálnymi partnermi. A treba tiež vedieť, či sociálni partneri um, zdieľajú rovnaké uh, názory, rovnaké stanoviská. A potom ešte ďalšia otázka, ďalšia téma. Až doteraz um, je veľa členských krajín, ako napríklad Portugalsko, E, kde e, rodičia si môžu vziať rodičovskú dovolenku, ale nie vždy v takom zmysle, v akom sa to rozumie. Často e, sú tu potom veľmi nízke finančné čiastky a nie je tu ani nejaké, neuplatňujú sa všetky nároky, ktoré rodič má Takže nakoniec má veľmi nízky príjem. Toto takisto treba zvážiť pri príprave novej smernice. Domnievam sa, že je dôležitá aj cestovná mapa, ktorú navrhuje komisia keď e, komisia stiahla smernicu alebo tento návrh, tak to predstavuje aj isté riziko. Táto cestovná mapa komisie je veľmi dôležitá aj pre ženy, pre matky, ale mm, problém je v tom, že opatrenia nie sú vždy záväzné a je tu aj potreba mať flexibilnú prácu. Komisia tiež hovorí o potrebe vytvoriť flexibilný pracovný čas a flexibilné formy pre rodičov. Toto sú často situácie, keď e, nakoniec e, dochádza skôr k vykorisťovaniu a nemožnosti uplatniť si oprávnené nároky. Ja súhlasím aj s tou vetou, kde sa hovorí, že treba nájsť e, rovnováhu medzi obidvomi rodičmi v čerpaní rodičovskej dovolenky, ale je tu možnosť aj nejakej povinnosti, pokiaľ ide o rozdelenie tohto e, času rodičovskej dovolenky? Um, sú tu zamýšľané nejaké návrhy v tomto zmysle, pretože tom je to dosť nejasné. Často sa stáva v súčasnosti, e, že sú tu skutočne komplikované podmienky a ťažko vidieť takúto povinnosť, ak toto nebude prenositeľné právo. Takže tu naozaj potrebujeme v každom prípade dosiahnuť vyváženosť a takisto treba mať isté lehoty, ktoré budú povinné. A s tým súvisí ďalšia otázka. Keď teraz hovoríme o minimálne štyroch mesiacoch a chceme to rozšíriť na, alebo predlžiť na 6 mesiacov, ako to bude vyzerať? Bude to 6 mesiacov e, dokopy a e, členské štáty sa môžu rozhodnúť, ako to bude rozdelené, alebo mm, ako to celé bude. To mi nie je úplne jasné. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne pani predsedničke, ďakujem pekne pani spravodajkyni. Myslím, že to je skvelý návrh stanoviska. Podľa zelených je to krok správnym smerom a dobrý základ diskusie. Ide o potrebu zosledenia rodinného a pracovného života Je to potrebné pre úplnú, kompletnú mm, integráciu do mm, trhu práce. Ide teraz nie len o rovnosť príležitosti, ale o rovnaké postavenie žien na e, mm, trhu práce a na platenú platnú prácu. E, ide o, o to, že otázka platnej e, smernice, e, hodnotenie tejto smernice veľmi, e, nás veľmi sklamelo. Nepodarilo sa dosiahnuť lepšiu integráciu žien na trhu práce. Častokrát počujeme v diskusii, že existuje zo štatistického hľadiska lepšie zašlenenie žien, ale za týmto pozadím štatistických e, e, vylepšení zistujeme, že to sa vysvetľuje tým, že v dôsledku krízy muži majú horšie postavenie na trhu práce, častokrát majú neisté zamestnanie a e, potom to vylepšuje štatistické postavenie žien ale nedomňujem sa, že v celku pozorujeme skutočný pozitívny trend z hľadiska integrácie žien na trhu práce. Ehm, vyvstáva otázka, e, e, ako dlho e, môžu muži a ženy zostávať na takejto rodičovskej dovolenke s tým, aby mali aj istotu primieranej náhrady u svojej mzdy plne podporujeme napríklad e, e, e žiadosť, e, požiadavku e, e, revízie a prepracovanie e, e, smernice otázka finančného e, oskodnenia, prípadne kompenzácie, ale aj e, zvýšenie e, alebo predlženie dovolenky zo 4 na 6 mesiacov. Myslím si, že čím lepšie e, to bude upravené, tým e, lepšie bude starostlivosť pre deti e, tým viac času budú mať ženy na starostlivosť o, o deti. To povedie ku zvýšeniu porodnosti a ženy potom budú môcť na správnom záchode sa rozhodnúť pre deti. 14. decembra pani komisárka E, Jurova na mimoriadnom zasadnutí výboru e, bude hovoriť e, na túto tému v Strasburgu. Takže budeme tlačiť na to, aby komisia stále viac sa snažila zhostiť svojich zodpovedností. Ďakujem veľmi pekne. Pani Ward. Ďakujem pekne do značnej miery to, o čom e, hovoríte, veľmi dobre e, zapadá do správy, ktorú ja predložím do návrhu mojej správy. Chcela by som sa pristaviť mm, e, pri otázke rokovania s Európskou konferenciou mm, odborov ich stanoviskom v otázke týchto výziev je dôležité, aby sme dosahli pokrok e, v otázke zabezpečenia programu e, dôstojnej práce. Ďakujem pekne, pani e, Renner, ďakujem pekne, pani predsednička, ďakujem pekne, pani spravodajkyni za tú diskusiu, ktorú máme dnes. Naozaj ide o dôležité priority ostatní kolegy nespomenuli najdôležitejšie veci ako e, e, mzdy o rovnováhu medzi súkromným a pracovným životom rodičovskej dovolenky. V tom všetkom e, výška mzdy je veľmi dôležitá, rovnako aj chudoba. Budeme neskôr hovoriť o ženách a chudobe E, e, ženy e, trávia strašne veľa času tým, že vykonávajú neplatenú prácu. To sa ozrkadľuje na dôchodkoch. Mm, Aj v otázke rodičovskej dovolenky niektoré podniky sa v súčasnosti snažia pomôcť dosiahnuť rovnáho váhu medzi súkromným a pracovným životom, i keď to stále zostáva nevyvažené. Je tu obrovský tlak na mužov, ktorí musia pracovať na čas. Je to skutočný problém, i keď teraz hovoríme e, e, o tom vo výbore pre ženy. Ale aj E, Tuto vec treba tiež spomenúť. E, existujú e, štúdie o mužoch a ich pracovnom živote a je dôležité, že sú vystavené, vystavené obrovskému tlaku, musia pracovať na čas a nemá zvyšok dostatok čas, aby sa venovali rodine. Hovoríme o materskej, rodičovskej dovolenke. Uvedomujeme si, že chýba tu rovnováha, že vo väčšej miery práve ženy si berú takúto dovolenku. Teda súhlasím s e, e, e, výsledkami štúdie, ktorá naznačuje, že napriek všetkému úsiliu práve ženy najviac využívajú tento druh dovolenky. Myslím si, že tu sú tri dôležité priority. Neviem, či vo svojej správe spomínate rôzne formy rodinného života, keď hovoríme o prenositeľnosti tejto formy dovolenky Máme napríklad e, e, e, rodiny, kde rodičia nežijú spoločne. V súčasnosti jedna z troch rodín predstavuje rodičov, ktorí nežijú spoločne. A toto tiež treba zohľadniť, keď hovoríme o rodičovskej dovolike. A ako posledná, pani Naila, chcela by som spomenúť niekoľko slov ohľadom glosáru napríklad z nemeckej kabíny, hovorím stále, e, počujem stále e, rodičovská dovolenka. E, to, to nie je správny preklad. Mali by sme hovoriť čas pre rodičov. A naozaj v ostatných krajinách sa hovorí o rodičovskej dovolenke, ale my v Nemecku vieme, že ak máte doma dieťa, to je nič e, e, e podobné e, e, e, dovolenky. Nemali by sme teraz využívať slovo e, e, holiday, ale, alebo dovolenka, ale e, čas, e, ktorý rodič venujú dieťom. Yo no, no he leído esa palabra en concreto. No, no, neviem, e, ako e, e, toto slovo sa prekladá, alebo ten pojem prekladá ostatných rodičov jazykov, ale budeme samozrejme to pozorne sledovať. Nuž, kolegovia, chcela by som vám poďakovať za vaše vystúpenia. Ak to zoberieme zo široka, domnievam sa, že máme zhodu, pokiaľ ide o hlavné ciele a máme aj, dá sa povedať, šťastie, pretože v tomto výbore pokiaľ eh, môžem mm, to posúdiť, eh, eh, máme tu pri tomu pani Reno, ktorá má na starosti mm, túto problematiku v gestnom výbore a domnievam sa, že mm, bude tlmočiť naše stanovisko, aby sa to dostalo do záverečného znenia. Len dve veci by som reagovala na to, čo tu odznelo. Je naozaj pravda, e, že v súčasnosti, a o tom hovoríme aj v znení stanovisku, je pravda, že mali by sme presadzovať individuálne práva, ktoré nebudú prenositeľné, i keď musíme ešte doľadiť e, e, konkrétnu textáciu. Myslím si, že to je príklad toho, kde treba dosiahnuť ďalší pokrok. Ehm, vo Španielsku, kde neexistoval ehm, právo na platenú neprenositeľnú dovolenku, ehm, iba 2% otcov využívali túto príležitosť, pretože sa zaužívala predstava o tom, že takáto dovolenka je určená e, matkám, že e, muži s tým nemajú nič spoločné, ale keď došlo k zmenám, keď bola zavedená dvojtýždenná mm, platená neprenositeľná dovolenka pre e, mužov, 80% otcov využila túto príležitosť na takúto dovolenku to znamená, že dokážeme eh, vytvoriť väčšiu eh, rovnovahu, eh, prípadne rovnosť práv matiek a otcov, pokiaľ ide o prístup k individuálnym právam, neprenositeľným právam na rodičovskú dovolenku. Dokážeme vytvoriť väčšiu rovnosť v otázke starostlivosti o deti, ale aj väčšiu rovnosť na pracovnom trhu. Viem, že v súčasnosti to nie je jednoduchá E, otázka, ale mali by sme sa e, snažiť o dosiahnutie pokroku a práve preto e, spomínam význam prúžneho harmonogramu pre každý členský štát s tým, aby postupne mali možnosť nastoliť väčšiu rovnosť medzi mužmi a ženmi v prístupe k rodičovskej dovolenky. Nie odporúčame E, predlžiť takúto dovolenku alebo e, e, okresať určité práva. Nie. V každej krajine existuje rodičovská dovolenka na určitý počet týždňov, ale je dôležité, aby sme nastolili prúžny harmonogram zavedenia týchto dovoleniek v jednotlivých členských štátoch. Dúfam, že väčšina nášho výboru podpory e, návrh stanoviska. Budeme ho môcť predložiť e, dnešnému výboru. Som otvorená e, ďalším diskusiam, rokovaniam s tým, aby sme sa dopracovali, čo sa týka najlepšieho znenia. Pokiaľ ide o lehoty, dnes sme rozobrali návrh stanoviska lehota na predkladanie pozmeňujúcich návrhov je 11. januára a vo výbore sa bude hlasovať o tom 17. februára. Ďalší bod programu. A síce správa plnenie cieľe v oblasti boja proti chudobe s ohľadom na rastúce náklady e, spravodajkynia Julia Ward Ide o stanovisko e, e, pre e, správu výboru pre zamestnanie pani Ward. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Som veľmi vďačná za možnosť venovať sa tejto v skutku dôležitej otázky vzhľadom na prehodnotenie stratégie Európa 2020 v polovici obdobia. Pokiaľ Európska únie nie e, pridá novú dynamiku e, e, našej snahe. Nepodarí sa nám znižiť počet ľudí, ktorí sú vystavení riziku chudobe a sociálnej exkluzii o 20 milión ľudí do roku 2020. Je dôležité zdôrazniť, že riešenie rodových aspektov chudoby predstavuje dôležitý prvok naplnenie tohto cieľa. Musíme e, e, podporiť naplnenie cieľov pre rok 2020 a teraz e, spúšťame stratégiu pre boj proti chudobe s veľkým dôrazom na rodovú rovnosť. Preto je dôležité, aby sme zvýraznili v minimizácie chudoby. Som sa stretla s viacerými skupinami z občianskej spoločnosti, som v kontakte s kolegami z výboru pre zamestnanosť Výbor pre zamestnanosť e, a jeho správa e, zdôrazňuje e, energetickú chudobu, chudobu zohľadne tento faktor z rodového hľadiska, ale musíme tiež brať do úvahy viaceré prvky chudoby, náklady, príjmy, musíme presadzovať komplexný prístup k boju proti chudobe, aby sme zohľadnili všetky hľadiska a to um, treba uh, sa venovať nielen materiálnej chudobe a uh, vylúčeniu, ale treba položiť otázku, čo uh, e, ľudí, ľudia, ktorí sú vystavení riziku, najmä ženy, potrebujú, aby e, sa znovu zapojili do uh, E, spoločnosti, e, všetky organizácie, ktoré, e, s ktorými som o tom diskutovala, hovorili, že potrebujú život v dôstojnosti. Ženy sú viac vystavené riziku chudobe a sociálne exklúzie, viac, na nich ovplyvň, viac ich ovplyvní kríza a úsporné opatrenie. 23 a 6 mužov v Unii sú vystavené riziku chudobe a 25,4 žien sú vystavené Eh, eh, riziku. To zlé sa porovnáva s eh, cieľmi pre roku 2020. Čiže počas ostatných 5 rokov sme pozorovali určitý nárast. Ženy sú viac zraniteľné, pokiaľ ide o skryty vo verejných službách a častejšie sa nachádzajú na neistých pracovných miestach v oblasti energetickej doby. 61% domácnosti, kde je jeden rodič, E, predovšetkým zastúpených ženami, nie sú schopní zabezpečiť kúrenie v domoch v porovnaní iba s 20%, keď hovoríme o populácii v celku. Včera sme rozoberali určité čísla a keď zohľadneme, že krajina ako Spojené kráľovstvo, kde máme studené zimy, e, bude zraniteľnejšie porovnanie s krajinami Stredomoria, ale v skutočnosti krajiny Stredomoria podľa čísel tiež majú obrovské problémy pokiaľ ide o vychorovanie domácnosti. Takže nie je to také jednostranné. E, nie je to otázka sever e, versus juh. Takže e, otázka zabezpečenia dostatku prostriedkov na vychorovanie domácnosti ozrkadľuje aj stanovisko žien v Európe. Ženy sa stretávajú s diskrimináciou ako utečenci a uchádzači o azyl. To sa týka e, e, e, starších žien, žien z marginalizovanej spoločnosti, ako sú Roma, E, Všetci potrebujú stratégiu, národnú stratégiu zníženia chudoby na úrovni Európy. Musíme sa dožadovať kohezné politiky zo strany komisie členských štátov. Nemá zmysel presadzovať škrty e, a úspory, ktoré na jednej strane zvyšujú chudobu a podporujú na druhej strane sociálnu politiku. Musíme e, klať e, väčší dôraz aj v rámci Európskeho semestra, aj odporúčania pre jednotlivé krajiny. A to sa musí odzrkadliť v národných plánoch boja proti chudobe. Komisie prislúbila nám Európu, ktorá bude mať sociálne hodnoty na rovni 3A musíme e, poskytnúť e, ambicioznú odpoveď. E, počas stretnutia s predstaviteľmi občianskej spoločnosti sa hovorí o následovnom v rámci prípravy tejto správy. Ja k tomu pristupovala nezaujato, som sa predtým nezapodovala technickými aspektmi, som sa náležite pripravila, poznamenal sa s touto témou Využitie koncepcie domácnosti je problematické samo o sebe, pretože e, vzniká e, dojem, že e, domácnosti sú rovnaké. V skutočnosti sa veľmi odlišujú navzájom a častokrát majú nerovnakú distribúciu príjmov vyzývame individuálne zhromažďovať údaje a rozhodovať na základe individuálnych požiadaviek s tým, aby sociálne-ekonomické E, práva žen boli individualizované. Musíme dávať e, e, jasnú definíciu energetickej chudoby v členských štátoch s prehľadnutím na zraniteľnosť žien spotrebiteliek. Treba to spomínať aj v smernici o účinnosti budov a legislatíva tiež musí zohľadňovať predovšetkým napríklad ženy, ktoré sa stretávajú s, e, násobnou e, e, diskrimináciou. Treba analyzovať príčiny žen bez prístrešia. ženy, ktoré nemajú kde bývať, častokrát sa nevyskytujú v štatistikách. Nevidíme ich až tak často na uliciach takéto ženy eh, nevyhľadávajú útočiska na rozdiel od ostatných zraniteľných eh, skupín eh, a sa strasajú z našich údajov. Potrebujeme úsilie v rámci celej Európskej únie pri definovácii odporúčaní v oblasti referenčných rozpočtov miest, zadlženosti daňovej politiky boj s neistými zamestnaniami, rovnakým odmeňovaním musí byť v stredobode pozornosti e, stratégie únie pre boj proti chudobe. E, základné organizácie žien sa musia zúčastňovať na formulovanie politiky na všetkých úrovniach pripravujeme viaceré špecifické e, odporúčania. Nemám čas, aby som ich všetky e, vymenovala, ale e, treba povedať, že chudoba je výsledkom navzájom pôsobecích prvkov a mm, mm, pokračuje počas viacerých generácií, pokiaľ to nebudeme riešiť. To znamená, že aj deti budú chudobné, ak nevyriešime chudobu žien, musíme hľadať komplexné dlhodobé riešenie s veľkým, veľkou netrpezlivosťou očakávam e, príspevky od tieňových spravodajcov ostatných kolegov. Ďakujem veľmi pekne, pani Ward. Aj algún kolega. hľadám e, nejaké žiadosti o slovo. No, zrejme sme teda vás všetkých presvedčili na 100%, alebo predsa len. A môžem sa dotknúť otázky bezdomovectva medzi e, ženami. Julie povedala práve, aké zložité je získať údaje o tom, koľko žien je medzi bezdomovcami. E, chudoba ženie ženy do závislosti a bezdomovectvo a vôbec definícia tohoto javu znamená, že človek nemá strechu nad hlavou, ale je to niečo oveľa viac. E, e, je to napríklad aj otázka pocitu bezpečnosti a ženy sú potom nútené k prostitúcii, k závislosti a je tu celý rád problémov, ktorý s tým e, súvisí. A mm, pred mnohými rokmi e, som bola v Oxforde s bezdomovcami a e, povedali mi, že sa dajú spočítať iba keď spia. A pretože e, len vtedy ich dokážete vidieť, ale nakoniec oni málo kedy spia, pretože sa cítia veľmi nebezpečne, keď spia, takže E, sa cítia bezpečne len keď bdejú, takže je veľký problém napríklad získať štatistické údaje o e, bezdomovcoch a myslím si, že tie čísla môžu byť niekoľkonásobne vyššie, predovšetkým ak ide o ženy. Takže naozaj e, ďakujem aj za to, čo povedala Julie o tomto fenoméne a môžem to len podporiť. Ďakujem. Señora Nescaya. To nie jest takie trudne, pani przewodnicząca, nazwisko. Wierzę, że... Moje meno nie je také zložité na vysvetlenie, ale chcem sa poďakovať pani Julie Ward za toto stanovisko. Je rozhodne veľmi zaujímavé a dotýka sa veľmi zaujímavého a dôležitého problému a určite by stálo za to pozrieť sa hlbšie na to, ako bojovať proti chudobe a e, aj s ohľadom na rastúce náklady v domácnostiach. A nemali by sme prehliadať e, ani to, že je tu rastúca energetická exklúzia a to sa naozaj zhoršuje naprieč celou Európou ľudia, mnohí ľudia, stále viac ľudí má väčšie a väčšie problémy s účtami za energie. Samozrejme, toto súvisí aj s klimatickou politikou a e, s jej dopadmi. A takisto e, treba upozorňovať na chudobu e, rodičov, ktorí vychovávajú deti sami. Takže toto je opäť veľmi zložitá téma a spravodajkyňa správne podotkla, že chudoba e, vyplýva z celého radu faktorov z fiškálnej politiky. A e, tu treba pristupovať k tomuto javu tiež z, z aspektu sektorov. E, pretože opäť zdôrazňujem, je tu aj problém uh, s rastúcimi cenami za energie. Nie je to vždy len rodový aspekt. A takisto a v istej e, fáze života sú títo ľudia akoby neviditeľní, akoby priesvitní e, ľudia e, v spoločnosti ich akoby prestanú vnímať, prestanú ich vôbec vidieť. A teda tu potrebujeme aj štruktúrálne riešenia problému. Chudoba vo veľkých rodinách ukazuje tiež, že naďalej zlyhávame e, pri podpore rodiny a podpore veľkých rodín. A toto je e, skutočne e, problém v mnohých členských štátoch, pretože Sociálne politiky sú nedokonalé a myslím, že potrebujem aj také program, programy, ktoré podporia osamelo rodičov. A takisto by sme mali mať na pamäti, že programy by nemali podporovať e, fingované rozvody e, s cieľom získať lepšie podmienky pretože toto sa tiež deje v mnohých členských krajinách, aby rodičia získali lepšie príspevky na dieťa, väčšiu podporu, tak jednoducho predstierajú rozvod a zneužívajú situáciu. Ďakujem. Pani Višnevská. Ďakujem. E, vyslovili ste to perfektne teraz. Pán Sebastian. Eh, chcel by som povedať len niekoľko slov k téme, eh, ktorá sa týka stre- krajín eh, v stredozemnom regióne. Ehm, napríklad naša predsednička žije v Španielsku a tam môže byť napríklad veľmi studené počasie, chladné počasie v dôsledku studeného vetra a chcem vás upozorniť na to, že v Portugalsko, Španielsku, Taliansku máme veľa budov, ktoré boli postavené v 70. 80. rokoch minulého storočia, sú veľmi nekvalitné, nevyhovujú európskym normám a energetické náklady na vykúrenie sú možno dokonca vyššie než na severe Európy my môžeme e, mať e, napríklad 10 stupňov vonku, ale zároveň máme 10 stupňov aj vnútri. A to je veľmi uh, veľký chlad na to, aby tam žila uh, rodina. Takže to rozlišovanie medzi studeným severom a teplým juhom nemusí byť vždy pravdivé. Ďakujem. Nevidím, že by sa ešte niekto hlásil. Takže možno pani Ward by chcela zareagovať. Ďakujem za všetky pripomienky. Zaznamenala som veľkú podporu v tomto výbore, čo je vynikajúce a uľahčuje mi to prácu. Chcem sa veľmi pekne poďakovať Katrin za zdôraznenie, opätovné zdôraznenie e, obav, ktoré súvisia s bezdomovectvom a možno Eh, by eh, vás zaujímal zoznam organizácií, s ktorými som hovorila, kde som získavala dôkazy. Hovorili sme s Európskou sieťou boja proti chudoby, s Európskou ženskou lobby. Mali sme vynikajúce stretnutie s organizáciami, ktoré podporujú eh, ľudí v tých najťažších krízach a naozaj vedia, s kým pracujú, poznajú túto komunitu, pracujú vo viacerých členských štátoch a oni nám poskytli vynikajúce informácie. Takisto sme hovorili s Európskym ústavom pre rodovú rovnosť a i s ústavom e, pre e, energetický výkon budov a tam sme zbierali údaje o budovách. Ja poznám tú situáciu v Portugalsku, pretože som e, strávila dva týždne v portugalských horách v dome, ktorý bol presne taký, aký ste opísali a to som mala dojem, že idem na juh, do južnej teplej Európy. A takže naozaj Eh, to my na severe si často myslíme, že to je len náš problém, eh, problém so studeným počasím, ale eh, máte pravdu, že je to problém aj na juhu. Takisto sme spolupracovali s občianskými organizáciami, ktoré nám, alebo mne konkrétne dodali informácie. Pokiaľ ide o účty za energie a za klimatické zmeny, pre mňa to nie je buď alebo. Pretože musíme uvažovať e, v dlhodobom horizonte a viem, že v tomto výbore je ešte jedna správa, kde som e, pracovala ako tieňová správodajkyňa a týka sa zelených pracovných miest pre ženy. A ja si myslím, že tu musíme naozaj pracovať holistickým spôsobom na celom rade tém, keď sledujeme chudobu, o tom, keď hovoríme o tom, či ženy dokáža, dokážu viesť dôstojný život a platiť svoje účty. E, nemôžeme to vnímať oddelenie od klimatických zmien. E, e, samozrejme, nemôžeme teraz bojovať proti Eh, opatreniam na boj s klimatickými zmenami a tvrdiť, že eh, to nepodporujeme, tieto opatrenia, lebo ženy nedokážu platiť účty za energie. A musíme myslieť na svoje deti a vnúčatá. To znamená, že musíme mať holistický prístup. A keď eh, hovoríme o energetickom výkone byt, budov, lebo toto je téma, ktoré treba venovať pozornosť, tak e, naozaj úsporné opatrenia e, spôsobili to, že ženy sú viac ohrozené a sú to predovšetkým ženy, ktoré nedokážu zvládať e, situáciu práve v dôsledku alebo často v dôsledku úsporných opatrení vlád. A ja sama pochádzam zo severozápadu Spojeného kráľstva a tam je obrovský problém s chudobou a chudobou žien a e, je to problém, alebo bol to problém pred krízou a po kríze od čias krízy je to ešte hĺbší a zložitejší problém. Takže ešte raz ďakujem za všetky vystúpenia a za podporu v tomto výbore. Ďakujem pani Ward. Takže k nášmu harmonogramu 10. decembra budeme mať, e, je vlastne lehota na predloženie e, pozmenujúcich návrhov. 28. januára budeme v tomto výbore hlasovať a 17. februára sa bude hlasovať vo výbore e, pre zamestnanosť, ktorý je vedúcim výborom pre túto správu. Takže toľko k tomuto bodu programu. Teraz prejdeme na hlasovanie. Dám vám minútku, aby ste si pripravili hlasovacie lístky.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

Bueno, pues eh, comenzamos con... Ďakujem. Uh, takže ak máte pripravené hlasovacie karty, môžeme začať. Ďakujem. Comenzamos con la votación del informe de la señora... Dobre, takže môžeme hlasovať k správe pani e, Bjork, e, ktorá sa týka e, vykonávania odporúčaní parlamentu týkajúcich sa sociálnych, environmentálnych norm ľudských práv, sociálnej zodpovednosti podnikov. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Takže si to skontrolujeme. Pozmeňujúci návrh 16. Ukončujem hlasovanie. Takže to bolo schválené. 15 e, za, proti. Áno, takže sa to schválilo. Kompromisný návrh 3. Kto je za, proti? schválené. A pozmeňujúci návrh 17 za, proti, zdržal sa, prešlo. 19. Pozmeňujúci návrh 19. 21 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 20 za, proti, zdržali sa, schválené. Pozmejúci návrh 22 za, proti, zdržali sa, schválený. Pozmejúci návrh 23 za, proti, zdržali sa, schválené. Kompromis 4 za, proti, zdržali sa, prešiel. Kompromis 5 za, proti, zdržali sa, prešiel. Po, Kompromis 6 za, proti, zdržali sa, prešiel. 33 e, za, proti, zdržali sa, prešiel. Pozmeňujúci návrh 34 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 35 za, proti, zdržali sa, nie som si istá, budeme si to musieť overiť. Takže 35 hlasujte. Uzatváram hlasovanie. Takže prešiel. 36 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 37 za, proti, zdržali sa, schválený. Kompromis 7 za, proti, zdržali sa, schválený. 39 e, za. <clears throat> Nie, k 39 máme ešte aj ústny pozmenujúci návrh. Pani Beata, chcete to, mm, Bert? Áno, je to téma skôr e, prekladu. Tu sa hovorí, že stratégia e, rovnosti medzi e, ženami a mužmi hovorí sa, že nezohľadňuje náležite obchodnú politiku. Neviem, či to bolo len prekladom. Dobre. Tak ak tu nikto nie je proti, tak kto je za? Proti? Zdržali sa? Prešlo. 40 za, proti, to si budeme musieť overiť, takže kontrolujeme 39. Ukončujem hlasovanie. Zamietnuté. 42 za, proti, zdržali sa, schválený. Kompromis 1 za, proti, zdržali sa, prešiel. Kompromis 2 za, proti, zdržali sa, prešiel. E, návrh 4 za, proti, zdržali sa, prešiel. E, pozmeňujúci návrh 5 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Sedmička za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Osmička za, proti, zdržali sa, prešiel. Deviatka za, proti, zdržali sa, prešiel. Jedenáctka proti, zdržali sa, prešiel. Dvanásť za, proti, zdržali sa, prešiel. Trináctka za, proti, zdržali sa, prešiel. A 14 za, proti, zdržali sa, prešiel. Teraz budeme hlasovať elektronicky celkový, celkový konečný hlas. Či čo? Se cierra la vot. No, a ver. Ja, se cierra la votación. Uzatváram hlasovanie. Takže 15 za, 8 proti, dvaja sa zdržali, takže schválené, blahoželáme pani Björk. Y pasamos a la votación del informe. Dobre, takže teraz budeme <clears throat> hlasovať o vykonávaní stratégie a preskúmaní stratégie EÚ Strednej Ázie. 12 za, proti, prešlo. Kompromis 2 za, proti, zdržali sa, prešiel. 18 za, proti, zdržali sa, prešiel. 19 za, proti, zdržali sa, prešiel. 20 za, proti, zdržali sa, prešiel. 21 bola stiahnutá, 23 za, proti, zdržali sa, prešiel. Kompromis 3 za, proti, zdržali sa, prešiel. Kompromis 4 za, proti, zdržali sa, prešiel. 30 za, proti, zdržali sa, prešiel. 7, kompromis 5 za, proti, zdržali sa, prešiel. 32 za, zdržali sa, prešiel. 34 za, proti, zdržali sa, prešiel. Kompromis 6 za, proti, zdržali sa. Toto si overíme. Trošku som sa tu strátila. Takže kompromis 6. Otváram hlasovanie. Pion. Končím hlasovanie. Takže prešiel 15 za, 10 proti. 37 za, proti, zdržali sa, schválený. 38 za, proti, zdržali sa, prešiel. 39 za, proti, zdržali sa, schválený. 40 za, proti, zdržali sa, prešiel. 43 za, proti, zdržali sa, prešiel. 44 za, proti, zdržali sa, prešiel. Kompromis 1, kto je za, proti, zdržali sa, schválený. Pozmeňujúci návrh 4 za, proti, zdržali sa, prešiel. 6 za. E, vlastne tu je prvá časť e, za, proti, zdržali sa. Druhá časť za, proti, zdržali sa. Trošku sme akoby unavení, nedvíhate poriadne ruky, nevidím. Takže druhá časť, kto je za? To už je lepšie. Proti? Teraz už naozaj neviem spočítať, takže ešte raz elektronicky. Druhá časť podmenujúceho návrhu 6 za, proti a zdržali sa, hlasujte. Uzatváram hlasovanie. Takže sme to schválili veľmi jasnou väčšinou. Sedmička za, proti, zdržali sa, prešlo. Osmička za, proti, zdržali sa, prešlo. Deviatka za, proti, zdržali sa, prešiel. Desiatka za, proti, zdržali sa, prešiel. Jedenáctka za, proti, zdržali sa, prešiel. Jednotka za, proti, zdržali sa, prešiel. Dobre. Budeme elektronicky hlasovať o celej správe. Teraz končím hlasovanie. Veľmi dobre, 25 za, nikto nie je proti, jeden sa zdržal. Takže blahoželám. Hemos terminado los votos ya. Bueno. Bueno, pues ya hemos dado un tiempo de... Dobre. Mali ste chvíľku na to, aby ste sa usadili a môžeme teraz prejsť na ďalší bod nášho programu. Prosím, kolegyne, kolegovia, teraz prejdeme na bod 7 nášho programu a je to správa o ženách pracujúcich v domácnosti a opatrovateľkách v Európskej únii a spravodajkyňou je Kostelinka eh, Kuneva. Je to stanovisko pre eh, výbor pre zamestnanosť, ten teda výbor pre stanovisko. Pani Kuneva, prosím, predstavte nám vašu správu a potom prejdeme na diskusiu Αγαπητές και αγαπητοί Ďakujem za slovo. Vážení kolegovia, v prvom rade sa vám chcem poďakovať za všetky pozmeňovacie návrhy, ktoré ste vypracovali. Som si som veľmi rada, že vo väčšine z nich sa zhodneme, ideme rovnakým smerom. To ma naozaj veľmi teší. Niektorí kolegovia nechcú žiadne nové pravidlá v rámci regulačného priestoru. Tu sa však venujeme ľuďom, ktorí um, majú menšiu mieru ochrany a týchto ľudí musíme chrániť. Preto sme sa rozhodli vytvoriť platformu, ktorá by riešila nelegálnu prácu. O tom sa hlasovalo pred chvíľočkou na výbore EMPL. No a týka sa aj týchto zamestnancov. Niektorí kolegovia sú na nešťastie ešte stále proti riadnemu uplatňovaniu pravidel ochrany, ktoré už existujú. No ako je toto možné? Prečo potrebujeme vyššiu mieru ochrany? Rada by som sa vyjadrovala k pozmeňovacím návrhom. Prvý bod, pozmeňovací návrh 78. pani Blikovič, ktorá hovorí, že by sa mala zachovať hodnota alebo uznať hodnota práce v domácnosti či opatrovateľstva. S tým absolútne súhlasím, ale len čiastočne, pretože nestačí uznať hodnotu poskytovaných služieb, potrebujeme niečo viac. Potrebujeme uznať a regulovať túto prácu. Potrebujeme zaviesť pravidla eh, ohľadom tohto tejto profesie. 93 a 94 kolegovia eh, žiadali, aby Európsky parlament vypracoval správu z vlastnej iniciatívy. Ja, ja s tým nesúhlasím. Prečo? Pretože musíme urobiť prvý krok spustiť e, proces na reguláciu e, práce v domácnosti, to aspoň na začiatok. Čiže je to na nás, je to naša úloha. Nepotrebujeme už len nejaké tužby, predstavy a práve preto sme vypracovali túto správu. Pozmenil si návrh 107, ten tiež rieši dôležitú vec, tu sa hovorí o pokroku v oblasti ochrany e, ľudí pracujúcich v domácnosti. Tu sa rozprávame o dialogu, táto iniciatíva vďaka tomu dosť pokročila. Potom pozmeňovací návrh 136, to je veľmi dobrý návrh, tam sa hovorí o migrantoch. Tento návrh doplňa ďalšie ustanovenia znenia, čiže s týmto súhlasím. Taktiež ma veľmi potešili pozmeňovací návrhy 141, 142 a 143. Tam sa navrhuje, aby komisia vypracovala správu, ktorej sa bude hovoriť o hodnote a príspevkoch do spoločnosti ľudí zamestnaných v domácnosti či opetrovateľov. Myslím si, že pokiaľ by to takto fungovalo, tak e, by presne to upriamovalo pozor na to, že okrem sociálnej hodnoty opatrovateľov by to tiež poukazovalo, aké, ako to prispieva k hospodárskému rozvoju e, e, spoločnosti. Naši pozmeňovací návrh s tým v princípe súhlasím, ale myslím, že by sme ho mali trošku zmierniť. Čiže prv, ako požiadame domácich pracovníkov domácnosti, aby títo mali nejaké špecifické zručnosti a kvalifikácie, tak by sme sa mali zamerať na to, aby existoval systém, ktorý bude práve takéto zručnosti uznávať. Ktorý by osvedčoval takéto zručnosti a schopnosti, alebo by sme mali nastaviť vzdelávacie systémy, vďaka ktorým e, robotníci, pracovníci budú schopní svoje zručnosti rozvieť. 159, to je ďalší zaujímavý mm, pozmeňovací návrh, ktorý hovorí o ochrane pracovníkov v domácnostiach, v diplomatických rezidenciách. Nebudem vám tajiť, že takýchto prípadov je veľa. Ja som sa už stretla s viacerými prípadmi zneužívania a využívania pracovníkov v domácnosti v takýchto situáciách. Potom poďme sa pána Otasuna, ďakujem veľmi pekne za to, že ste upozornili aj na problém pašovania ľudských bytostí, čo je veľký problém, uh, najmä pokiaľ ide o aspekt rodovej rovnosti. V mnohých prípadoch je totiž toto, toto pašovanie prepojené na sexuálne zneužívanie. Pozmeňovací návrh 162. Vyžadovaná legislatíva, ktorú musia členské štáty e, implementovať Nestačí, aby sme žiadali o ďalšiu novú iniciatívu. Nie. Musíme vyvíjať tlak. Takže myslím si, že takéto smerovanie je, je správne, treba to trochu posilniť. Je tu viacero ďalších pozmeňovacích návrhov ktoré naozaj eh, pridávajú k správe užitočné prvky, pokiaľ ide o, o oblasť ochrany pracovníkov v domácnostiach. Na záver by som vás chcela požiadať o podporu. Pokúsme sa spolupracovať, aby bolo úplne jasné, že tí ľudia, ktorí žijú v našich domácnostiach, a starajú sa o e, starších občanov, či deti, či upratujú, tak sú to ľudia, ktorí musia mať čas ako na prácu, tak aj na sociálny život. Je to veľmi dôležitá kategória pracovníkov. Mali by sme sa k ním stávať ako k riadným pracovníkom a nie ako nejakým občanom druhej, druhej triedy. Toto by malo z e, textu vyplývať naozaj jasne. Takže prosím, pokračujme takýmto smerom. Každé jedno slovo by e, sa malo zameriavať na ochranu žien a najmä žien, ktoré pracujú v domácnostiach, aby sa necítili opustené. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, Kani Koneva. Teraz si urobíme e, kolo pripomienok, pokiaľ by niekto sa chcel e, prihlásiť o slovo pani Milnári a potom ďalšia rečnička. Thank you very much. Ďakujem pekne za slovo. Chcem sa poďakovať pani Kuneve za jej dotrajšiu prácu a chcela by som vás informovať o tom, že väčšina pozmeňovacích návrhov posilňuje tri aspekty, ktoré sa stále už nachádzajú v prvom rade e, rozmer využívania, zneužívania. Sektor pracovníkov domácnosti, kde väčšina pracovníkov sú ženy poskytuje vhodné podmienky na zneužívanie pracovníkov. Na nešťastie e, oblasť domácnosti predstavuje sivú zónu, kde zneužívanie e, v rámci práce sa nevníma ako porušovanie základných ľudských práv. Preto potrebujeme silnejšie, efektívnejšie e, spôsoby ochrany v rámci domácnosti domácnostiach aj pre domácich, aj medzinárodných robotníkov, pracovníkov. Druhá vec, prepojenie na migráciu. Mnoho žien, ktoré pracujú v domácnosti, sú migrantky ktoré e, e, robia takúto prácu a tie naozaj e, sú oveľa viac ohrozené tým, že budú diskriminované a zneužívané. Pretože takíto ľudia majú špeciálny štatus spoločnosti, nemôžu preto hľadať pomoc, nemôžu bojovať o svoje práva, pretože sa boja, že by boli deportovaní. Po tretie je dôležitosť uznať e, tento profesionálny sektor v e, ako, ako taký. To pani Kuneva veľmi správne poznamenala. My sa domnievame, že pracovníci v domácnosti a tento sektor môže poskytovať pracovné miesta a umožňovať rast a môže byť súčasťou modelu sociálnej inovácie. Profesionalizácia pracovníkov domácnosti by zvýšila atraktivitu sektoru, kvalitu poskytovaných služieb a taktiež by propagovala decentnú a uznávanú prácu a naozaj sa teším na stretnutie tenej spravodaj som, som si istá, že sa nám podarí pokračovať v veľmi úspešnej spolupráci a vypracovať spoločne dobrú správu. Ďakujem. Muchas gracias, señora Mil. Ďakujem pani Milnár, pani Koraca, nech sa páči. Ďakujem za slovo. Ja hovorím v mene kolegyne Rozie Šturias, ktorá je tieňová spravodajkynia za EPP. Na nešťastie tu dnes nemohla byť. Chcela by sa veľmi pekne poďakovať pani spravodajkyni za to, že e, sa venuje takéto dôležitej téme ktorá e, niekedy e, trošku zaniká v rámci iných politických oblastí. Je dôležité, aby sme sa venovali e, kvalite práv a podmienok, v ktorých pracujú domáci pracovníci a taktiež migrantky, ženy, ktoré pracujú v takejto sfere. Je veľmi dôležité, aby sme vyjadrili plnú podporu, pokiaľ ide o boj proti nelegálnemu zamestnávaniu, boj proti využívaniu, zneužívaniu. Dôležité, aby sme podporovali presun z nelegálnej práce k práci legálnej. Taktiež podporujeme myšlienku vypracovania štúdie, aby sme boli schopní porovnať najlepšie overené postupy v jednotlivých členských štátoch. Moja kolegyňa Roza sa domnieva, že napríklad v odseku Začne s tými pozitívnymi bodmi, pani predsedajúca. Bod 11 o povinnosti informovať bod 19 o bode, boje, boji proti sociálnej exklúzii. Tam by sme chceli naozaj vyzvať členské štáty, aby presadzovali e, politiky, e, ktoré by riešili otázku exklúzie. A potom bod 20, kde sa hovorí o boji proti skorému odchodu zo škôl vyzývame tu členské štáty, aby toto riešili v rámci systému vzdelávania. Problematickejšie oblasti, o tom hovorila aj spravodajkynia, a pre EPP je to najproblematickejšie, to je práve otázka, že nemáme žiadne právomoci v oblasti e, zákonov, ktoré riešia pracovný trh. Takže táto téma na nešťastie nespada pod naše právomoci. Takže jedna vec je upozorniť na niečo, druhá vec je vyžadovať e, právne predpisy na unijnej úrovni, tak ako o to žiadame v odsekoch 2 a 3. Tam sa hovorí o potrebe štandardizácie situácie domácich pracovníkov. Vyzývame komisiu, aby navrhla právny predpis v tomto smere a potom odsek 3. Správa volá po o nastavení pravidiel pre domácich pracovníkov v EÚ a tak ďalej. Toto je, toto podľa nás mm, nie je súčasťou našich kompetencií. Tieňová spravodajkynia za EPP je tiež proti tomu, aby sa nastavil spoločná EU pozorovacia platforma pre domácich pracovníkov, to je odsek 15. Taktiež je tu totižto problém s otázkou subsidiarity. Odseky 12 a 13, úloha um, odborov, to je tiež na, vnútroštátna záležitosť. No a pokiaľ ide o oznamovanie e, týkajúce sa dohovoru e, ILO, to je v odseku, počkajte, musím si to nájsť. Musím si nájsť to číslo, je to v bode číslo 6 a potom posledný bod, číslo 22. Tu sa žiada, aby členské štáty stimulovali zamestnávateľov, ako napríklad mm, daňové úľavy. To je tiež otázka subsidiarity. Takže toto je v mene mojej kolegyne Rozy a ja by som ešte rada doplnila jednu pripomienku pani predsedajúca. Podľa mňa naozaj nie je konzistentné, že ľavica sa vždy pokúša použiť Európsku úniu na to, aby sa plietla do kompetencií členských štátov v oblastiach, ktoré úplne jednoznačne jasne spadajú pod e, vnútroštátne právne predpisy. Ja som veľmi proeurópska, čiže tu nejde o to, že by som bola euroskeptická. My sme určite oveľa viac proeurópsky než ľavica, ale nechápeme, prečo by v oblastiach, ktoré sú cezhraničné, kde naozaj potrebujeme e, spoluprácu, ako je napríklad o, o, o tá, otázka bezpečnosti, tam ste euroskepticky. A v oblastiach, ktoré zjavne padajú pod vnútroštátnu právomoc, tak tam žiadate o unijnú spoluprácu. Ďakujem, pani predsedajúca. Ďakujem pekne. Možno by sme si mali kúpiť teplometer, aby sme videli, kto je väčší Európan v tejto miestnosti aj v tomto parlamente ale samozrejme ja rešpektujem vaše stanovisko a aj všetky pripomienky, ktoré ste znesli. A teraz pani Ajuto. Ďakujem. Chcem sa poďakovať spravodajkyni. Odvedla veľmi dobrú prácu. Predstavili sme pozmeňovacie návrhy. prostredníctvom našej kolegyne, ktorá je vo výbore EMPL. Táto téma je pre mňa naozaj veľmi dôležitá. Hovorili sme o pozmeňovacích pre, e, návrhoch, ktoré umožňujú harmonizáciu právnych predpisov pre takýto typ pracovníkov, aby sme ich mohli chrániť. Chrániť ich zdravie, zabezpečiť tiež materské dovolenky v Taliansku napríklad existujú právne predpisy v tejto oblasti, avšak v mnohých krajinách takéto právne predpisy nie sú kompletné a Európa sa nebude o to všetko starať, preto si myslím, že netreba tu overovať, čo je európska kompetencia, čo nie. Je potrebné jednoducho, aby sme uplatňovali také práva, alebo respektíve ich vytvárali, ak neexistujú, ak členské štáty v niečom trochu pokrývkavajú. No my sme e, vypracovali pozmeňovacie návrhy. E, tam e, spravodajkynia žiadala o navýšenie kontroly po, pracovných podmienok, pretože táto práca častokrát e, nie je dobré nie je s tými pracovníkmi dobre zaobchádzané, preto sme žiadali o väčšiu mieru kontrol, aby sme poskytli týmto zamestnancom aj nejaké záruky, nielen iba tresty. Pretože čo chceme chrániť je právo na prácu. Potrebujeme novú kultúru e, otázky pracovných inšpekcií. No a my sme potom e, vypracovali pozmeňovací návrh, ktorý by hovoril o profesionálnej kvalifikácii takýchto pracovníkov. Sú to ľudia, ktorí sa starajú o staršie osoby, o deti, potrebujú na to špeciálne zručnosti, čiže nemôžeme len improvizovať a um, brať hoci koho na takéto pracovné miesta. Častokrát sú to totižto e, podhodnotené finančne pracovné miesta, sú to ľudia, ktorí e, však robia dôležitú prácu, preto by nemali byť nedostatočne ohodnotení. Je dôležité ukázať, že na, o niektoré kategórie mimoriadne zraniteľných občanov sa môžu starať iba kvalifikovaní ľudia. Potom sme vypracovali pozmeňovací návrh, ktorý má za úlohu posilniť nepriamú pomoc v domácnosti. Tu ide o podporu ľudí, ktorí môžu byť nezávislé, ale napríklad v prípade handicapovaných osôb by bolo, mne, bolo dobré, aby si títo ľudia mali možnosť vybrať, či preferujú starostlivosť v domácnosti alebo uh, chcú ísť radšej do nejakého e, zdravotníckého zariadenia. Je to otázka nezávislosti a pohody. Takže v takomto duchu sme vypracovali naše pozmeňovacie návrhy, našu správu podporujeme a dúfame, že sa nám podarí dopracovať k dobrému textu. Ďakujem. Ďakujem pekne a teraz pani Rentke. Thank you very much, Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Ďakujem aj pani Kuneve. Naša skupina víta túto správu a jej obsah. Na úvod by som možno e, sa vyjadrila k tomu, či toto spadá pod kompetencie EÚ alebo nie, pretože práca, bezpečnosť a na, na mieste práce je spadá pod moci EÚ a ako členka výboru EMPL toto budem vždy hajiť, pretože je to veľmi dôležitý nástroj, ktorý máme k dispozícii na to, aby sme e, zabezpečili e, zdravotné, e, alebo teda dobré podmienky práce na európskom pracovnom trhu a pokiaľ ste naozaj dobrí Európania, tak by ste to tiež mali takto vnímať. Druhá vec je, k tejto téme sa dá pristupovať aj tak, že, že to nie je len o práci, ale týka sa to aj mnohých aspektov v oblasti základných práv pra, robotníkov alebo teda pracovníkov tejto oblasti. Aby sme tieto základné práva zachovali alebo hájili, keď hovoríme napríklad o pašovaní ľudských bytostí, tak si myslím, že preto potrebujeme právne predpisy aj na európskej úrovni. Zaznelo tu veľmi veľa rozumných pripomienok. Ja by som chcela zdôrazniť ešte jednu vec, ktorá je pre našu skupinu veľmi dôležitá. Týka sa to otázky práve e, pašovania ľudských bytostí a kriminálnych praktik, ktoré e, sa veľmi často využívajú, keď hovoríme o e, pracovníkoch v domácnostiach. Pre nás bolo veľmi dôležité, aby aj policajti, aj sudcovia boli lepšie vzdelávaní a lepšie koordinovaní aj v rámci členských štátov, aby boli schopní chrániť práva pracovníkov v domácnosti, najmä v odseku 11a. Veľmi by nás potešilo, ak by ste tento aspekt podporili, pretože sa domnievame, že je to naozaj mimoriadne dôležité. aby sme chránili najmä ženy, ale všetkých ľudí, ktorí sú obeťami pašovania ľudských bytostí. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani Relke. Pani eh, Koráča, chcete sa ujať slova? Teraz hovorím v svojom mene. Ďakujem. Pani predsedajúca, chcela som objasniť jednu vec, aká je, aká je naše stanovisko k subsidiarite. Keď e, vravím, že toto je vnútroštátna právomoc, tak to neznamená, že nám je to jedno, že nám nezáleží na pracovníkov domácnosti. Otázka pracovníkov domácnosti je veľmi dôležitá. Nemali by byť zneužívaní, nemali by pracovať na čierno, mali by mať e, rovnaké postavenie ako iní zamestnanci. Avšak Európska únia nie je o kompenzácii toho, čo členské štáty nezvládajú. Ide tu o to, aby sme spoločne robili niečo, čo má pridanú hodnotu, čo môžeme robiť lepšie, keď robíme spoločne, čo má cezhraničnú, cezhraničný aspekt. Teraz prejdem do Taliančiny, pretože chcem zareagovať kolegyni, na kolegyňu Danielu. Unión no ne, on tapa tappabuchi. Európska únia nie je nejaký Teraz keď niektoré členské štáty nerobia svoju prácu, neriešia otázku ochrany pracovníkov domácnosti, či nemajú dostatočné sociálne poistenia alebo sa tam nie sú ošetrené dostatočne platové zlomienky. To nie je prípad Talianska, ale iných členských štátov, tak potom my na európskej úrovni sa nemôžeme pliesť do národných záležitostí. To nie je úloha Európskej únie. Všetko, čo si povedala, právo na prácu, kon, inšpekcie, e, materská dovolenka, kompetencie, zručnosti e, pracovníkov domácnosti, to, že sú nedostatočne zaplatení. To naozaj sa všetko točí okolo vnútroštátnych e, právomocí. To nemá cezhraničný e, dopad. Čo je dôležité, je tá, tá, tá, tá ľudskosť, ten, ten ľudský aspekt. My máme právne predpisy o obchodovaní s ľudskými bytostiami, ja som ti neho správy, dajky neho správy o uplatňovaní právnych predpisov v obchodovaní s ľudskými bytostiami a ja si myslím, že je dôležité, aby existovali európske právne predpisy, ktoré by riešili túto oblasť a to isté platí aj pre migráciu. Pokiaľ ide o našu spravodajkyňu, chcela by som povedať, že našou úlohou nie je vypracovať právne predpisy na európskej úrovni, pokiaľ existuje v členských štátoch miera ochrany. Našou úlohou v EÚ je vypracovať právne predpisy, pokiaľ môžeme odviesť lepšiu prácu na európskej úrovni, než by sme ho mohli urobiť na úrovni vnútroštátnej. Ďakujem. Ďakujem a teraz pani Linkevič. E, e, Ďakujem pekne, pani predsednička. V prvom rade sa chcem ospravedlniť za meškanie Nestihla som e, e, rozprávu o, o tejto správe, ktorá sa týka pracovníkov domácnosti. Mám však dobrú správu. Práve pred chvíľou vo výbore pre zamestnanosť sme hlasovali správe energetnej práce a podarilo sa nám zapracovať e, dobré ustanovenia, ktoré by sa dobre cítili aj v tejto správe som veľmi rada, že vo výbore pre zamestnanosť sa nám podarilo dosahnuť uh, e, uh, e, skvelé výsledky. Predovšetkým ďakujem pekne pani spravodajkyni Kuňovej. Domnievam sa, že sa nám e, podarí uh, sa dohodnúť na um, pozmenujúcich návrhoch, pripraviť kompromisné návrhy. A ja som predložila, predložila ako teňová spravodajkyňa niekoľko takýchto návrhov. Ehm, dokážeme ísť do detailov. Chcela by som eh, eh, vás uistiť, že teším sa na dobrú spoluprácu a skvelú eh, výslednosť prácu. Ďakujem pekne, aby sme to zhrnuli. Pani Kuneva, chcete to ešte mm, nejakým spôsobom zaklincovať? Mm. Σας ευχαριστώ για τις παρατηρήσεις σας. Θα έχουμε την ευκαιρία να συνεργαστούμε. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Samozrejme, budeme mať e, možnosť a už sme mali možnosť na úzkú spoluprácu s tieňovými spravodajcami, čo sa týka legislatívnych iniciatív. Máme plné právo navrhovať e, smerovanie s tým, aby aj členské štáty mohli e, e, z vlastnej iniciatívy e, sa snažiť o lepšiu úpravu. Nič nenanúcujeme, iba navrhujeme členským štátom, aby riešili vážne problémy v tomto sektore. A komisia bude konať podľa vlastného uváženia tam, kde to bude považovať za potrebné. Ďakujem pekne kolegom za vaše pripomienky. Takisto ďakujem pani e, Lincevič Čute, ktorá práve prišla s dobrou správou o výsledkoch hlasovania vo výbore Ample. E, naozaj sa to e, vyvíja správnym smerom. A ešte na Margo všetkých účastníkov, keďže všade sa využívajú pracovníci v domácnosti. Ide o to, aby sme zlepšili ich život, aby sme im poskytli príležitosť na prácu, ale e, v náležitých pracovných podmienkach a e, aby to bolo správne upravné z hľadiska pracovného času. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne pani Kunova po e, tejto výmene názorov. Chcem povedať, že 17. februára sa k tomuto opätovne vrátime. Ospravedlňujem sa, e, mám pred sebou nesprávny dokument, veľmi sa ospravedlňujem. Takže, hlasovať sa bude 23. E, januára, takže máme e, dostatok času, aby sme rokovali na základe dnes predložnej správy. A teraz k ďalšiemu bodu programu chudoba, rodové e, hľadisko. Pani Arena e, tu vystupuje v úlohe spravodajkynie. Mm, poskytnem, udelujem jej slovo. Ďakujem, budem hovoriť veľmi stručne. Riešila som to s viacerými tieňovými spravodajcami, dala, máme vypracovaný pracovný dokument a rada by som začala dokumentom, ktorý by sme si už mohli uh, E, rozdať, aby sme potom mali čas spoločne pracovať na správe ako takej. Tento pracovný dokument, povedali ste, že máme čas, v predchádzajúcej práce tu máme ešte viac e, času, pretože správu musíme ukončiť v januári a hlasovať sa bude v apríli, čiže máme celkom príjemnú pozíciu, pokiaľ ide o čas, ktorý na prácu máme. Pracovný dokument som zorganizovala na základe troch pilierov Prvý otázka prístupu z hľadiska rodu k chudobe. A najmä e, som sa zaobrala tým, že stratégia 2020 mala za cieľ znížiť chudobu v Európe vo všeobecnosti, nielen pokiaľ ide o vymedzené skupiny. E, samozrejme tým, že nastala kríza, tak sa tie cele nepodarilo naplniť. Otázka rodov v rámci chudoby sa ešte viac E, prehlbila, takže si myslím, že je potrebné objasniť definíciu chudoby a to, prečo sa chudoba týka viac žien. Otázka definície chudoby nielen z materiálneho hľadiska, ale aj pokiaľ ide o nedostatok k prístupu ku kultúre, k všetkým oblastiam, ktoré ženu, ktorá pokiaľ k nimi nemá prístup, vylúčujú zo spoločnosti. To sa treba zahrnúť do definície chudoby. Chcela som tiež hovoriť o jednotlivých e, osiach, osách, ktoré vytvárajú, e, prehlbujú chudobu. Je tu ten gender pay gap. Áno, s tým máme problém. Existujú potom na druhej strane tiež tak povediať chudobné sektory, kde pracujú ženy. Hovorili sme o tom, či už sú to napríklad zamestnanky v domácnosti a podobne, to sú naozaj sektory, pri ktorých e, sa stretávame s vysokou mierou chudoby. A potom e, sú tu tiež nové rodinné štruktúry, tiež o tom hovorili dnes ráno. Tieto, pokiaľ nie sú vzané do úvahy, môžu byť faktorom chudoby. Ďalej je tu otázka žien, ktoré sú staršie, ktoré sú chudobné. Je to síce gender pension gap, ale ide to ešte ďalej. Takže je tu vzájomný vzťah, mm, ktorý treba riešiť, ktorý je medzi jednotlivými mm, typmi chudoby. Tretia časť, tam som sa snažila načrtnúť nejaké riešenia, rozdielila som ich na tri typy. Nástroj, aktivácie e, právnych e, opatrení, čiže pozrieť sa na to, aké právne predpisy existujú, ako fungujú, keď nefungujú, ako ich pozmeniť. Druhá časť E, rozpočtové prostriedky, ako lepšie riadiť boj s chudobou vďaka rozpočtovým prostriedkom, ktoré máme k dispozícii na európskej úrovni alebo ktoré by sme mohli lepšie implementovať. No a na záver tá tretia os, je to otázka výmeny osvedčených postupov, napríklad e, v daňovej oblasti súhlasím s pani Kuracovi tam to samozrejme spadá pod vnútroštátne právne predpisy, avšak existujú e, sféry v tejto daňovej oblasti, ktoré spôsobujú chudobu, ktoré ju vytvárajú. A naopak sú tu niektoré postupy, ktoré umožňujú, že nám vymaniť sa v jednotlivých členských štátoch z chudoby, tak o takéto praktiky by sme sa mali podeliť. Čiže v princípe o, zhruba okolo týchto tém sa správa točí a ja som sa o tento pracovný dokument podelila s teňovými spravodajcami. E, veľmi sa teším na reakcie jednotlivých teňových spravodajcov a možno by sme vďaka tomu už teraz mohli vypracovať prvotný dokument, ktorý by už istým spôsobom odrážal kompromisy. Muchas gracias. Veľmi pekne ďakujem. Pani Arena. A teraz si vypočujeme kolegov, pani Šuka. Švica. Dubravka Švica. Mhm. Švica. Som e, tieňová spravodajkynia a chcela by som sa poďakovať pani e, Reni za predloženie tohto pracovného materiálu. Mala som čas, aby som si to prečítala. Domnívam sa, že to, že ste to rozdelili na tri časti, je veľmi správne Chcel by som spomenúť, že našou hlavnou úlohou je e, znížiť úroveň chudoby. Mm, stanovené cieľe však e, e, kvôli hospodárskej krízi sa nepodarilo naplniť a preto mm, v dokumente treba sa venovať tomu, prečo práve ženy sú najviac dotknuté týmto problémom, ako by sme im mohli pomôcť vymaniť sa z tohoto Ide nielen o materiálnu stránku, ide aj o oblasť služieb. V súčasnosti e, ženy sa nemôžu e, e, sa zúčastniť na plnohodnotnom živote spoločnosti. Treba zmeniť túto situáciu. Domnievam sa, že na E, e, legislatívnej úrovne, o čom hovorí pani Rena, e, je to mm, veľmi dôležité. Tu zase sa vráca do hry otázka rodičovskej dovolenky a otázka subsidiarity, čo sa musí riešiť na úrovni Európskej únie a čo na úrovni členských štátov. Treba to sformulovať takým spôsobom, aby sme zabezpečili rovnakú situáciu v členských štátoch. Je tu aj problematika daňovej politiky Ehm, samozrejme aj ehm, e, otázka subsidiarity e, ehm, prichádza do úvahy, e, o tom hovorím v ostatných výboroch, ide o daňovú politiku, o rovnaké daňové sadzby, vyrovnovanie tejto problematiky som za výmenu um, osvedčených postupov a vychádzam z toho, že máme tu spoločné stanovisko, alebo dokážeme zaujať spoločné stanovisko k tomuto dokumentu mm, mm, v tejto správe aj mm, v otázke nevyhodnenia slabšieho pohľavia, ktoré e, sú veľmi e, slabo zastúpené. Ďakujem pekne, pani e, Benienská. Máme tu veľa podobotov v tejto skupine. Ďakujem, pani predsedajúca. Vážené dámy, vážené pani, je jasné, že ženy viac trpia chudobou a, a aj úloha matky predstavuje zníženie príjmu a kvôli tomu zníženie štatutu v práci aj tiež výšky dôchodku. Čoraz častejšie dochádza k rozvodom a preto situácia žien ktoré musia sami vychovávať deti, tak majú naozaj veľmi náročnú situáciu. Súhlasím s pani spravodajkyňou, že je potrebné prijať opatrenia, ktoré by znížili rozdiel výšky platov medzi mužmi a ženami. Či zjednodušenie um, fungovania, vzájomného fungovania súkromného a pracovného života. Pokiaľ ide o výšku platov, tak nie je žiadny dôvod na to, aby e, žena, ktorá robí tú istú prácu, čo muž by mala dostať nižší plat. A na nešťastie v živote sa ukazuje, že často to tak býva. Nesmieme e, sa do, nesmieme si urobiť, robiť predstavy, že sa tá, ten rozdiel niekedy úplne podarí vykoreniť. Preto hovorím o znížení toho rozdielu, nie o jeho úplnom zlikvidovaní. Či sa nám to, ak sa nám už len toto podarí dosiahnuť, tak to bude obrovský úspech. Tak ako hovorí aj spravodajkyňa, tak časť rozdielov medzi ženami a mužami, mužmi možno zvolniť tým, že muži majú aj v podnikoch dôležitejšie pozície. Skupina EKR je proti záväzným kvótam pre ženy. Nie preto, že by ženy boli horšie, ale preto okrem iného, že ženy majú tiež iné úlohy v spoločnosti, pretože sú nezastupiteľné ako matky, majú ale kvôli tomu menšie možnosti rozvoju, kari- rozvoju kariéry. To sa nedá úplne vylúčiť a preto je dôležité zdôrazňovať spoločenskú úlohu žien ako matiek. Určite treba podporiť všetky metódy, ktoré uľahčia e, zosúladenie súkromného a pracovného života. Napríklad flexibilný pracovný čas, materská dovolenka či ochrana žien, ktoré sa vracajú na pracovný trh. To sú veci, ktoré naozaj by nemali nikomu zbudzovať pochybnosti. Sú veľmi dôležité prvky. Treba sa tiež zamerať na, tú, na ďalšiu vec a to je otázka dôchodkov. Ženy, ktoré e, prestali e, chodiť do práce, aby sa venovali výchove detí, tak tu by som chcela upozorniť, e, vás upozorniť na fakt, že žena, ktorá pracuje v jasliach alebo v škôlke, dostáva plat za tú istú prácu, ktorú vykonáva matka doma, mm, keď sa stará o svoje deti pracovného dokumentu vyplýva, že pani spravodajkyňa by chcela hovoriť o individualizácii práv a daňových záväzkov z hľadiska uľahčenia situácie žien, e, pokiaľ ide o príjmy a záväzky. Tak to bolo preložené a e, preto mám tri otázky. Chcela by som sa opýtať, čo rozumiete pod tým termínom individualizácia práv a z daňových záväzkov členov e, rodiny, či hovoríte o kvót, či tie kvóty daní by mali byť e, v pomere k príjmom tých jednotlivých členov domácnosti. A posledná otázka, ako zabezpečiť spravodlivé spravodlivý prí, príspevok mužov a detí, keď hovoríme o záväzkoch domácnosti. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, pán Sebastian. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Zrejme, moje prezisko je pre vás podstatne dlhšie z hľadiska vyslovenia. Ďakujem pekne pani eh, Arene za predloženie pracovného dokumentu. Ide o prvý krok k, smerom k tomu, aby sme pripravili pozmeňujúce návrhy a pomohli vypracovať záverečné znenie. Je dobré, že máme viac času a užitočné podklady k tomu. Myslím si, že je veľmi dobré, že ste spomenuli neviditeľnosť eh, tohto javu eh, ženskej chudoby je to e, veľmi dôležité, že častokrát, keď hovoríme e, o chudobe vo všeobecnosti, prehľadáme e, toto hľadisko, pretože nemáme veľa žien na ulicach, ktorí si pýtajú peniaze. To neznamená, že je ich malo medzi tými, ktorí sú postihnuté chudobou. Ide o ľudí, ktorí sa starajú o domácnosti, o členov domácnosti, a mm, v dôsledku toho e, e, v pokročilom veku majú horšie e, dôchodky, na to treba poukázať. A ďalšia vec, rodiny z, alebo domácnosti s jedným členom. A 85 tejto vzorky predstavujú práve ženy v Španielsku e, je väčšina, väčšinová predstava o e, slobodných e, matkách a musíme nájsť nejaké nové pomenovanie pre túto skupinu rodín, kde prevládajú slobodné matky a nie slobodní otcovia. Je veľmi správne, že e, pani spravodajkyňa hovorí o tom, že parlament e, je sklamaný s tým, že komisia stiahla e, návrh smernice o materstve. Treba tiež hovoriť o, detskej chudobe, pretože častokrát v rodine, kde je len jeden rodič, spravidla matka, chýbajú príjmy Domnievame sa, že treba klásť väčší dôraz o, e, e, na vplyv e, deregulácie a úsporných opatrení. I keď sa to spomína v správe, treba to zvýrazniť. Dochádza napríklad k zniženiu verejnej podpory predškolských zariadení čo e, e, doľaha na matky. Matky e, nemôžu pracovať, pretože sú nutené sa starať o deti, pretože už nie sú v dispozície verejné služby. Treba podľa mňa zohľadňovať aj rodové hľadisko v sfére politiky spolupráce, a to nie len vo vnútri únie, ale aj vo vzťahu k tretím štátom Nemyslím si, že rodové hľadisko sa dohľadne zohľadňuje e, e, v príslušných, pri príslušných rokovaniach pri použití zdrojov a to zhoršuje snahu e, o zníženie chudoby, najmä v rozvojových krajinách, s ktorými sa snažíme spolupracovať. V našej politickej skupine by sme uvítali jednoznačnejší odkaz aj na oblasť klimatickú nejakej spravodlivosti, najmä s prehľadnutím na e, súčasný stav a mm, s prehľadnutím na e, e, ženskú Európske monitorovacie stredisko ehm, ehm, a zistenia e, tejto organizácie zistujeme, že ženy sú najviac dotknuté aj prebiehajúcimi klimatickými zmenami. A napokon e, e, ešte ďalšia zložitá záležitosť, ktorá sa neteší širšie podpore v našom parlamente, ale v každom prípade, prípade by sme uvítali odkaz na základný všeobecný príjem, čo by e, mohlo byť nástrojom na boj proti chudobe. Boli by sme radi, keby e, tento materiál spomenul aj uvedený nástroj. Záverom by som chcel poďakovať e, pani spravodajkyni za predloženie predbežnej správy. Myslím si, že je to veľmi užitočný podklad a v konečnom dôsledku dokážeme ho podporiť. Pani Björk. Ďakujem pekne. Naša kniha ospravedlnenia eh, bohužiaľ nebolo byť prítomné, takže vystúpim v jej mene. Ďakujem pani spravodajkyni za predloženie eh, pracovnej verzie. Je veľmi dobre, že eh, máme taký všeobecný prehľad o hlavných otázkach, ktoré treba nastoliť. Je pravda, e, že existujú faktory, ktoré e, prehlbujú e, chudobu žien, o tom treba hovoriť. Ines spomenula viaceré základné otázky strategického významu, existujú zraniteľné skupiny, ide o diskrimináciu o, o, o rodiny iba s jedným rodičom, marginalizované skupiny a potrebujeme mať e, e, e, špeciálne vypracovanú politiku na riešenie tohto problému. Starostlivosť o deti, rodičovská dovolenka, diskriminácia na pracovnom mieste, to sú všetko veľmi dôležité veci, kde existujú veľké rezervy. Niektoré spadajú pod kompetencie Európskej únie, v niektorých prípadoch bude užitočné zabezpečiť výmenu osvedčených postupov medzi členskými štátmi, čo je však dôležité je e, zaistiť finančno-ekonomickú e, nezávislosť žien akékoľvek e, veku, aby ženy dokázali sami sa postarať o svoju budúcnosť, o svoj osud. To sme dokázali v Švedsku ale e, už e, e, v roku tisíc, 70. rokoch sme individualizovali sociálny systém a myslím si, že to je smer, ktorý treba presadzovať v rámci našej rozpravy. Ďakujem veľmi pekne. Ďalšie pripomienky predložíme neskôr. Ďakujem pekne. A teraz pani. muchas gracias. En primer lugar, pero... Ďakujem veľmi pekne. V prvom rade chcem sa ospravedlniť. E, musel som byť pritom na inej schôdzi a nesprávne som si vypočítala e, čas. E, dúfala som, že sa mi podarí vypočuť si pani spravodajkyňa, ale pokiaľ ide o samotný dokument, tu by som chcel v prvom rade poďakovať za odvedenú prácu. Pani spravodajkyňa sa veľmi snažila pri príprave pracovnej verzie a musíme zabezpečiť súlad medzi týmto materiálom a ďalšími dôležitými iniciatívmi nášho výboru a parlamentu ako celku, aby sme zaistili súlad. A, a zda by sme mali zdôrazňovať viac, pri najmenšom e, dva aspekty. Poprvé, treba premyšľať o tom, že naozaj ženy E, sú viac e, e, dotknuté mm, chudobou, ale do značnej miery to súvisí s kvalifikačnou úrovňou, osobnou prípravou. Častokrát počúvame, že ženy sa častokrát venujú humanitárnej práce starostlivosti a tam miera E, nezamestnanosti je o niečo nižšie, ale v každom prípade treba hovoriť o odbornej príprave, o informovanosti s tým, aby ženy sa zúčastňovali konkrétnych programov, ktoré ponúkajú miestne samozprávy, a ktoré sú k dispozícii na e, celej európskej úrovni, aby sa venovali e, vede, technike, aby mali väčšie možnosti uplatniť sa na trhu práce. Takisto aj odborná e, profesijná príprava je veľmi dôležitá a vieme, že kde existuje duálny systém vzdelávania, sa zvyšuje hodnota uplatniteľnosti na trhu. Žiaľ, ženy nie sú plne obsiahnuté touto e, e, iniciatívou. Čiže potrebujeme šíriť informácie o existujúcich príležitostiach na trhu práce a si, ženy si musia uvedomiť, že e, vzdelávanie v oblasti vede techniky mm, zistí im lepšiu budúcnosť na pracovnom trhu. A pokiaľ som správne pochopila, v tejto správe sa hovorí o prepojení o, medzi e, e, e, chudobnými ženami a zneužívaním žen. Neviem, či s tým môžem plne súhlasiť, napriek tomu, že existujú určité náznaky toho. Vieme však, že ženy, ktoré majú vysoké postavenie v podnikovej sfére, ktoré majú vysokoškolské vzdelanie, tiež sú vystavené zneužívaniu. Takže nie som si istá, že táto korelácia naozaj existuje, že práve chudoba e, vedie k zneužívaniu. E, pokiaľ ide o nástroje, ktoré e, máme k dispozícii, aby sme, sa, aby sme pomohli že nám dostať sa z chudoby, no v prvom rade treba spomenúť zaručený priateľný príjem, musíme vytvoriť nástroj, ktorý zaistí minimálny zaručený príjem tam, kde sa používa, napríklad v Baskicku pred 26 rokmi, napriek všetkým odporúčaniam, e, v situácii mimoriadne vysokej e, nezamestnanosti e, sa zavietol zaručený minimálny príjem s tým, aby ľudia, ktorí sa stretli s ťažkostiami, dokázali napredovať spolu s so ostatnou spoločnosťou a teraz po uplynutí 25 rokov vidíme, že naša spoločnosť je podstatne súdrznejšia, a najmä vzhľadom na to, že sme prekonali ďalšiu krízu v Európe, sme e, e, zistili, že ľudia chcú pracovať, pretože to im poskytuje pocit e, dôstojnosti a preto treba e, vytvoriť účinné nástroje, ktoré e, im budú v tomto nápomocné. E, E, treba to robiť na Európskej e, únii. To je to, čo navrhujem nad rámec obsahu samotného materiálu. A napokon treba spomenúť aj e, ženy, ktoré sú zdravotne postihnuté, pretože sa stretávajú s ešte väčšími problémami v podmienkach chudoby. Nie len, že sú ženy v ťaživej situácii, častokrát majú aj deti, a preto je dôležité e, e, e, zvyšovať úroveň informovanosti o tejto oblasti, aby sme mohli o tom hovoriť aj v týchto súvislostiach. Ďakujem veľmi pekne. A teraz to zhrne pani Arena. Ďakujem veľmi pekne vám všetkým za všetky námety. Poznačila som si jednotlivé návrhy ktoré by, ktorými by som eh, mohla doplniť svoj pracovný materiál. Eh, konkrétne tu zaznela otázka na to, eh, čo sa myslí pod individuálnymi daňovými právami. Keď sa pozrieme na daňové systémy, napríklad systém zdaňovania domácností. Zistíme, že to penalizuje práve ženy a individualizovaný systém e, zdanenia znamená, že bez ohľadu na to, či ste alebo nie ste členom domácnosti, platíte daň ako e, e, jedna osoba, nie ako manželka alebo členka domácnosti. Chceme mať, ako povedala pani Bjorková, systém sociálneho zabezpečenia, ktorý bude tiež individualizovaný, bude prihľadať na práve jednotlivcov. chcem mať svoje práva v systéme sociálneho zabezpečenia ako ja a nie ako manželka, partnerka. Toľko e, k vašej otázke, ale inak si myslím, že tu zazneli skvelé nápady. Hm Ehm, uvedomila som si, že musíme čerpať aj z e, iných správ. E, napríklad e, je tu, alebo sú tu správy o chudobných ženách, ktoré sú zdravotne postihnuté, alebo spomínali sa tu manželky polnospodárov, alebo ďalšie takéto skupiny nemôžeme pripraviť správu rozsahom 100 eh, stran, ale budeme sa snažiť maximálne zohľadniť eh, vaše návrhy. Ďakujem pekne, pani Arena. Nemáme ešte definitívne rozhodnutie, pokiaľ ide o časový harmonogram. Avšak, ako viete, teraz sme mali iba prvú výmenu názorov, eh, aby sme premysleli o tejto problematike a oznámil vám Eh, harmonogram i hneď ako bude pripravený. Chcel by som teraz požiadať, mm, aby ma nahradili eh, v kresle mm, predsedničky. much. Um, sorry for the delay while we... Ďakujem. Tak sme si vymenili predsednícke kreslá a ďalším bodom e, nášho programu je sektor neviez na objednávku. A európsky priemysel v tomto sektore je legálny, rastie, ale nie je upravený a ak ide o súhlas, tak e, samozrejme je to legálne, ale je tu stále viac dôkazov, že takéto zväzky, takéto dohody e, často zneužívajú e, ženy. Tieto ženy sú zraniteľné, sú viac vystavené zneužívaniu, útlaku, násiliu. My sme začali pracovať s kolegyňou Hannibal na tejto téme v parlamente bolo podujatie a boli sme veľmi nespokojní e, s tým, ako málo času venovala komisia odpovediam na naše otázky a dokonca mnohé ani nezodpovedali. A preto sme požiadali komisiu, aby prišla, aby nejakého zástupcu vyslala do e, nášho výboru. A teraz by som rada dala slovo pani Ane Ekstedt, je z úradu koordinátora boja proti obchodovaniu s ľuďmi. A dúfam, že tentoraz dostaneme lepšie odpovede zo strany komisie. Nech sa páči, slovo vám hneď odovzdávam. Ďakujem, som tu v mene koordinátora EÚ pre boj proti obchodovaniu s ľuďmi. Kolegyňa Vasliana tu dnes s nami nie je. Smernica v tomto smere je nová a je to pravdepodobne najucelenejší právny spis v tejto oblasti. Je to instrument, inštru, nástroj, ktorý reaguje na nové trendy a je mimoriadne relevantný pre dnešnú diskusiu o rodovej rovnosti. E, rodové násilie. E, ženy sa často stávajú obeťami domáceho násilia, nútených e, manželstiev. Toto je porušovanie základných ľudských práv, aj keď samozrejme toto celé vychádza z hĺbšieho problému rodovej nerovnosti. A a tu treba poskytovať e, pomoc e, obetiam. E, tu treba zabezpečiť ochranu proti ponižovaniu a pomste a táto nová smernica poskytuje ochranu aj pri cestovaní v rámci EÚ. Tieto práva nevychádzajú z miesta bydliska, ak sa stane eh, žena, a prípadne muž, obeťou núteného manželstva, potom má mať právo hľadať pomoc v akomkoľvek mieste sa nachádza. Pokiaľ ide o súvislosť s obchodovaním s ľuďmi, nie všetky takéto eh, nevesty sú obeťami eh, obchodovania s ľuďmi. Keby áno, tak potom sa uplatní smernica preboj s obchodovaním s ľuďmi, ale štatistické údaje z Eurostatu ukazujú, že nie e, všetky takéto nevesty e, boli e, pašované. Tu sú rôzne typy manželských zväzkov. Mm, sú tu, mar, sú tu manželstva z pohodlnosti a potom sú tu aj nutené manželstva podľa Komisia vydala aj usmernenie pre identifikáciu e, takýchto obetí a e, úloha e, poradcov spočíva aj pri prevencii. Tu treba brať do úvahy aj súvislosť s vízami, s vydávaním víz. A táto situácia s ženichmi alebo nevestami tre, túto treba vnímať aj z toho širšieho obrazu prevencie. Tu je e, aj usmernenie, pokiaľ ide o preventívne opatrenia, aj keď tu treba mať naozaj veľmi široký záber, aby sme boli naozaj úspešní, treba e, podporiť a e, informovať zraniteľné skupiny. Teda tu ide aj o Eh, nútené, o podvodné manželstva, manželstva z eh, pohodlnosti. A je tu taký všeobecný aspekt eh, podvodných manželstiev, napríklad nedostatočná legislatíva, nedostatočná úprava a má to samozrejme priamu väzbu na obchodovanie s ľuďmi. Ehm, ak eh, takáto osoba je predmetom obchodovania s ľuďmi, tak samozrejme je veľmi zraniteľná voči eh, zneužívaniu a vykorisťovaniu. Takže je to navzájom prepojené. Eh, občania z EÚ sú nezákonným spôsobom dodávaní do iných, do tretich krajín, kde sa stávajú obeťami takýchto podvodných manželstiev. A mnohí sa presúvajú len v rámci EÚ prostredníctvom organizovaných e, trestných skupín. A toto je niečo, na čo upozornil aj Europol a to sa e, preberalo aj počas lotišského predsedníctva e, v rámci správ a toto e, nadnieslo ako svoju prioritu lotišské predsedníctvo, pretože lotišské ženy sa často stávajú obeťami týchto podvodných manželstiev. Tu e, sa Europol vydal aj príručku alebo také usmernenie e, k tejto téme. Pokiaľ ide o najímanie, hľadanie mužov či žien, aj muži sa stávajú obeťami, komisia počas dní boja proti obchodovaniu s ľuďmi v roku 2013 sa zamerala na úlohu internetu e, pri tomto trestnom čine a v budúcnosti e, vydá odporúčanie, ako využiť internet skôr na prevenciu a nie na nástroj, na hľadanie a najímanie e, zraniteľných ľudí. A takisto spolupracujeme s Eurofondom v Dubline, kde e, skúmame úlohu agentúr, e, takýchto rekrutovacích agentúr, ktoré sa zameriavajú predovšetkým na pracovné vykorisťovanie, ale e, komisia pripravila aj komparatívnu štúdiu a chce odporúčať, ako čo najlepšie monitorovať a upraviť takéto agentúry, ktoré sa špecializujú na e, vyhľadávanie žien, prípadne mužov na tieto e, fingované alebo nutené manželstva. Nemusím ani zdôrazniť, aké e, dôležité je riešiť aj otázky dopytu a profitu. Tu musíme samozrejme siahnuť na tie zisky, ktoré plynú z takejto nezákonnej činnosti, ale samozrejme treba riešiť aj otázky dopytu po eh, mužoch alebo ženách pre takéto eh, podvodné manželstvá. Eh, chcem upozorniť aj na pripravovanú správu, ktorá sa týka obchodovania s ľuďmi koncom roka alebo bud- začiatkom budúceho e, roka pri- vydá komisia správu o obchodovaní s ľuďmi a, zamerá sa, a zameria sa aj na rodové otázky v tejto súvislosti a takisto e, bude predmetom skúmanie implementácie smernice v jednotlivých členských štátoch, smernice o boji proti obchodovaniu s ľuďmi. Uh, a takisto zamerieme sa v nej na otázku, či členské štáty kriminalizujú činnosť takýchto agentúr. No a v, na teraz pripravujeme aj stratégiu po roku 2016, stratégiu boja proti obchodovaniu s ľuďmi a samozrejme vítame e, príspevky, námety od všetkých členov parlamentu. Budeme viesť konzultácie aj s členskými štátmi o tom, čo by malo byť v tejto stratégii po roku 2016. Ďakujem. Ďakujem. Ja mám tiež niečo, čo by som k tomu chcela e, dodať, ale najskôr dám slovo kolegyni pani Marina. Ďakujem pekne za všetky pripomienky, pokiaľ ide o smernicu o obchodovaní s ľudskými bytostiami. To je veľmi dôležitý nástroj, ktorý naozaj musíme sfunkčniť. Pred časom sa riešilo, že cítime, že v Európe sú v dnešnej dobe aktéry, ktorí nie sú až tak jasný, pokiaľ ide o nutené manželstva. Sú to e, objekty, ktoré sa, subjekty, ktoré sa prezentujú ako agentúry, svadobné agentúry a my sa musíme zamerať na to, aké nástroje použiť, aby sme ukončili praktiky, ktoré sú ilegálnymi praktikami. Sú to tak povediať pasárske praktiky. Európska únia môže na jednej strane lepšie informovať ženy a dievčatá o ich právach, to je prvá vec. A druhá vec, mohli by sme konkrétne konať proti takýmto svadobným agentúram, pokiaľ vyhraníme pojem takejto agentúry pretože máme v Európe agentúry, ktoré budú umiestňovať osoby, ale dôležité, aby sme zabezpečili, aby sa to robilo v súčinnosti s právnymi predpismi. Čiže mohli by sme vyhraniť takéto svadobné agentúry za to, aby tie, ktoré robia tieto činnosti, robia, aby ich robili v súlade s právom. Ale pokiaľ existujú také agentúry, ktoré E, konajú nelegálne, robia nelegálnu činnosť, e, inú než ohlasujú, tie by mali byť zakázané, zrušené. To by mal byť jeden z našich cieľov. Na to som chcela upozorniť. Thank you. Um, I... Ďakujem. Chcem len dodať, kým dám slovo ďalším e, kolegyňam alebo kolegom, že vaša odpoveď sa sústreďuje na nezákonný aspekt, lenže toto nie je vždy nezákonné a mnohé takéto manželstvá sú e, dohodnuté na internete alebo počas dovolenky a sú absolútne legálne a mnohé z nich sú aj veľmi úspešné, lenže mnohé nie a keď sa manželstvo rozpadne, my máme obavy, aká je situácia potom týchto e, migrantov alebo migranti, ktorí prichádzajú do EÚ a nepoznajú svoje práva, sú veľmi izolovaní a nevedia, čo im vlastne prináleží. Takže tu nehovoríme o e, podvodných alebo nútených manželstvách, to vieme, že sú nezákonné a sú ošetrené v legislatíve aj v smernici o boji proti obchodovaniu s ľuďmi. Ale my hovoríme o inom aspekte, o tom nezákonnom budeme ešte hovoriť, ale my sme od vás vlastne nepočuli, a tu sú moje obavy, my sme od vás nepočuli jasné pochopenie tohto sektoru obchodovania s nevestami a ženichmi. A toto je často je zákonná činnosť, títo ľudia nie sú nútení, títo nadvezujú vzťahy prostredníctvom internetu alebo osobných návštev, ale sú veľmi zraniteľní. A táto záležitosť je neregulovaná v EÚ. A ja som teda frustrovaná na jednej strane hovoríte, že e, robíte štúdiu, to je samozrejme mimoriadne dôležité a ja si uvedomujem, že sú tu väzby na nezákonnú činnosť obchodníkov s ľuďmi a e, nezákonné dohadovanie takýchto podvodných, nútených manželstiev. Ale prosím, nezabúdajte na tento druhý aspekt, na tú zraniteľnosť e, v zákonných manželstvách. A to je niečo úplne iné, než e, obchodovanie s ľuďmi a podvodné alebo nutené manželstva. Takže teraz e, dávam slovo opäť kolegyňam do diskusie. Ďakujem, Catherine. A ja chcem upozorniť na tento rozdiel E, máme tu agentúry, ktoré dohadujú manželstva a tieto nie mhm. sú nezákonné, ale e, toto nie je upravené na európskej úrovni a je tu istá právna medzera. A opäť e, sa treba pozrieť nielen na povrch, ale aj do hĺbky. A je veľmi dôležité, aby sme to urobili v, za tieto inštitúcie, ale um, ľudia hovoria o agentúrach, ktoré uh, vlastne obchodujú s ľuďmi, uh, organizujú takéto nutené alebo podvodné manželstva. A tu naozaj máme obavy, ale mám otázku, aká úroveň e, súladu tu je na strane členských štátov, pokiaľ ide o dodržiavanie tejto smernice. Pretože často sa hovorí, že je tu prílišná regulácia, ale potom sa ukáže, že vlastne členské krajiny e, neimplementujú e, tieto nástroje a potom tu nie je ani hodnotenie efektívnosti týchto právnych nástrojov. A toto je naozaj veľmi zložitá otázka, keď hovoríme o obchodovaní s ľuďmi. Takže ja by som chcela vedieť viac o súlade na strane členských štátov, o súlade s touto smernicou boja proti obchodovaniu s ľuďmi. Ak chceme skutočne úprimne bojovať proti týmto barbarským praktikám, potom je povinnosť vymieňať si aj informácie, pretože často tí, ktorí sú obeťami obchodovania s ľuďmi, vo väčšine prípadov sú to ženy, prechádzajú z jednej krajiny, z jednej členskej krajiny do druhej členskej krajiny, nezostávajú na jednom mieste dlho a potom je ešte zložitejšie postihnúť páchateľov. Takže naozaj je veľmi dôležité, aby členské štáty e, implementovali túto legislatívu a vymieniali si informácie. A potom e, správy o trestnom konaní. Často hovoríme o e, ženách, hovoríme o prevencii, o sledovaní internetu, ale ja mám otázku plánujete robiť niečo aj pokiaľ ide o správanie sa mužov? Máte niečo také e, v pláne? A e, pýtam sa na to aj preto, lebo som čítala e, jednu strašnú správu. V Španielsku teraz zachytili skupinu ľudí, ktorí obchodovali so ženami na účely prostitúcie ale ich skutočnou špecializáciou eh, boli eh, maloletí, eh, maloletí mladší než 18 rokov, dokonca dojčiace matky. A oni vlastne robili, čo sa im len zachcelo s týmito ženami, ktoré si zadovážili týmto príšerným barbarským spôsobom. A ja si myslím, že keď chceme veci robiť náležite, potom e, budeme musieť e, e, robiť minimálne dve veci. Musíme kontrolovať implementáciu smernice, postarať sa o to, aby bola náležite implementovaná a treba si vymieňať informácie. To je strašne dôležité, keď bojujeme aj proti terorizmu. A ja chcem, a bola by som rada, keby e, nám zástupkynia komisie poskytla tieto informácie a ak ich nemáte teraz, e, prosím, urobte tak neskôr. Ďakujem pani Bilbao. A teraz e, odpovede. Takže komisia, môžete nám odpovedať. Ďakujem. Ja začnem tou poslednou otázkou, ktorá sa týka implementácie smernice o boja, boji proti obchodovaniu s ľuďmi. Toto je nová smernica a lehota na transpozíciu bol apríl, bola táto lehota bol apríl 2013, takže tie informácie o plnej transpozícii e, zatiaľ nie je úplná. E informovali nás všetky členské štáty okrem Nemecka zatiaľ. A teraz e, pripravujeme štúdiu k transpozícii tejto smernice a môžem povedať, že tá implementácia sa ešte len rozbehla, vzhľadom na to, že to je nová smernica. A e, teraz e, je vlastne čas na konkrétne kroky a pokiaľ ide o správanie mužov, to je samozrejme veľmi dôležité, rovnako ako téma dopytu. A otázka je, ako e, bojovať proti tomuto dopytu. E, členské štáty sú povinné e, predchádzať obchodovaniu s ľuďmi a konať proti dopytu a príjmať opatrenia proti dopytu plne si uvedomujeme, že väčšina e, týchto neviest alebo e, ženichov sú e, vlastne predmetom legálnej migrácie. Ale to neznamená, že všetko je v poriadku, pretože ak sa tu dostanú legálne, a potom sa môžu stať obeťami nezákonného obchodovania eh, s ľuďmi. Je veľmi dôležité, eh, aby aj eh, úradníci z migračných úradov vedeli o tomto probléme, aby poskytovali poradenstvo, preventívne služby. A ešte takisto, kým vydajú víza, malo by byť preventívne nejaký mali by byť vykonané preventívne kroky, aby bolo jasné, že tento človek, ktorý žiada o víza, nie je nejakou obeťou. A samozrejme, treba sa pozrieť aj na otázku regulácie týchto agentúr. V tom s vami súhlasím. Ďakujem. Ehm, ďakujem za vašu odpoveď, ale znova musím povedať, nechcem, aby sme sa na to pozerali len z aspektu obchodovania s ľuďmi, z tohoto nezákonného aspektu. A treba sa na to pozrieť aj z rodovej rovnosti, ale my sa chceme pozrieť na tú zákonnú stránku a chceme, aby sa komisia e, pozrela aj na to, či tento priemysel potrebuje reguláciu. My očakávame, že áno. Každé manželstvo e, môže obsahovať aj otázky e, rodu, donúcovania násilia. Toto sa môže stať v každom manželstve. Ale Eh, ide o to, že eh, občania tretich krajín sú často nabádaní eh, k tomu, aby vstupovali do manželstiev s občanmi EÚ, často dostanú obrovskú sumu peňazí a sú podvádzaní ehm, samozrejme aj občania EÚ sú, môžu byť takto najímaní a podvádzaní, ale toto nie je, naozaj nie je záležitosť obchodovania s ľuďmi, aj keď tu je aj tento aspekt, ale my všetci vám v našich otázkach, aj písomných otázkach, e, hovoríme o tejto druhej stránke a pýtame sa vás, čo robíte e, pre práva aká je vaša zodpovednosť voči týmto ľuďom, ktorí prichádzajú do Európskej únie a nie sú si vedomí svojich práv. A čo robíte, aby ste ochránili aj občanov EÚ pred takýmito um, agentúrami? E, čo robíte pre ochranu občanov, ktorí sú nabádaní, aby si tak týmto spôsobom hľadali partnerov, partnerky. Chceme počuť od komisie e, jasné vyjadrenie, či skúma túto zákonnú stránku a či sa domnieva, že tieto agentúry, tento, tento sektor treba regulovať a upraviť. Ďakujem za a, túto otázku. Kto sa ešte chce a, opýtať? my teda žiadame komisiu, aby skutočne odpovedala na všetky tieto obavy a otázky, aby sme mali dostatočné informácie, aby sme mohli ďalej pracovať na tejto téme. A našim ďalším bodom programu je e, správa o rodovej rovnosti a posilnení postavenia žien v digitálnom veku a spravodajkyňou je Terry Reinke. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, pani predsedníčka. Ako viete, toto už je druhý krát, čo hovoríme o tejto téme v tomto výbore. Mali sme už vypočutie eh, s tromi rečníkmi a myslím si, že sme dostali veľmi zaujímavé E, príspevky e, k tejto téme a takisto, keď sme pripravovali tento návrh, spolupracovali sme s občianskými spoločnosťami, ktoré nám poskytli vklad k rôznym aspektom, takže myslím si, že máme dobrý základ do ďalšej diskusie. Prebehnem tento dokument a poviem trochu e, k jednotlivým aspektom, ktorým sa chceme venovať v tejto správe. A na úvod poviem, čo ja pokladám za veľmi dôležité a čo si myslím, že bol ten najdôležitejší princíp, keď sme začali pracovať na tejto správe, posilnenia postavenia žien v digitálnej v digitálnom veku. Dôležité je mať príležitosti a šance digitálneho veku, aby k nim mali prístup aj ženy teda chceli sme e, k tomu pristupovať pozitívne, ale zároveň e, nechceme zatvárať oči pred problémami. Nebudem čítať tento dokument, nebudem hovoriť o všetkom. Naozaj vám odporúčam prečítať si ho, pretože sú v ňom mnohé zaujímavé aspekty. Ja prebehnem len tie hlavné témy. Jeden z uhlov pohľadu, e, ktorý sme uplatnili, sa týka toho, ako zabezpečiť rodovú rovnosť v digitálnej agende komisie pretože viete, že toto je jedna z priorít Európskej komisie. Je tu veľa úselia, ale nie je tu dostatočný, e, dostatočná pozornosť venovaná rodovej rovnosti v digitálnej agende. Takže toto je ten aspekt, ktorému sme venovali mi pozornosť. Aby e, sme mohli uplatniť tento prístup, tak sme štruktúrovali e, túto správu s tým, že začali sme všeobecnými odporúčaniami, aby sme, e, na, aby sme prišli s takým všeobecným obrazom situácie a potom sme sa pozreli na účasť na pracovnom trhu, v digitálnej dobe, na vzdelávanie, odbornú prípravu a zamestnanosť. A samozrejme nezatvárame oči pred problémami, pred násilím a páchanom na ženách práve v digitálnom e, veku. E, pozreli sme sa teda aj na účasť na pracovnom trhu, chceli sme sa sústrediť na príležitosti, na šance účasti žien prostredníctvom nástrojov. Navrhujeme tu aj ďalšie nástroje, ktoré sa dajú využiť alebo lepšie využiť, napríklad program Európa pre občanov alebo ďalšie nástroje a Takisto vás vyzývam, môžete navrhnúť ďalšie aspekty, pretože toto chceme naozaj zdôrazniť. To znamená účasť žien na pracovnom trhu prostredníctvom digitálnych nástrojov. Ako viete, budeme mať stanovisko aj od výboru pre zamestnanosť a na pracovnom trhu je dôležitý aj ďalší aspekt, pretože to, e, tento nový vývoj neznamená len digitálne miesta v rámci IKT, ale toto bude mať dopad na všetky e, sektory a je tu samozrejme aj rodová záležitosť, pretože ženy sú viac e, ohrozené e, rôznymi typmi práce, ktoré predstavujú riziko. A takisto to má do, mm, súvis so vzdelávaním, odbornou prípravou 120 eh, tisíc miest je vytvorených každý rok v sektore IKT. My chceme, aby boli prístupné aj pre ženám, aby boli aj ženy zapojené eh, do pracovných príležitostí v sektore IKT. A to nás samozrejme eh, automaticky dostáva k ďalšej téme vzdelávania a odbornej prípravy, ako zapojiť ženy do tejto digitálnej revolúcie. A tu samozrejme je vyvstáva otázka, ako e, pripraviť e, ženy, ako zmeniť e, to, ako sa teraz pristupuje k digitálnym témam, ako zapojiť ženy a jedna konkrétna myšlienka. Chceme navrhnúť Európske univerzity online a e, týmito online nástrojmi sa nám podarí zapojiť viac žien, ale sú tu aj ďalšie námety dostať e, digitálne témy, digitálne vzdelávanie do e, všeobecného vzdelávania a myslím si, že tu je tiež ešte veľa práce, ktorú môžeme vykonať a ja chcem sa poďakovať aj tieňovým spravodajcom. A potom Eh, je tu veľa fondov, ktoré sú alokované zo strany Európskej komisie pre digitálnu agendu a my chceme pozrieť, chceme pozrieť na to, ako využiť tieto peniaze na podporu rodovej rovnosti, pretože máme tu zacielené uh, financie uh, a tie nemôžu uh, vytvárať príležitosť len uh, pre uh, podnikateľky, ale pre celý sektor. A tu máme tiež viacero návrhov, ako podporiť tento sektor a potom, keďže som viackrát povedala, že nezatvárame oči ani pred problémami, e, v správe hovoríme aj o boji proti násiliu voči ženám v digitalizovanom svete a e, hovoríme aj o tom, ako bojovať proti týmto problémom. Mnohé tieto problémy sú doslova zakorenené v našej spoločnosti v problémoch patriarchátu, mizogínie, a chceme hovoriť o tom, ako podporiť ženy, e, podporiť e, siete medzi ženami, ako vyjadriť solidaritu. A zároveň e, je potrebné zamerať sa na koordináciu, na odbornú prípravu v policajnom zbore, v justícii, aby boli citlivejší voči tomu, čo sa deje na internete. A poznáme správy o tom, ako ženy podávajú hlásenia o násiliu voči ženám v digitalizovanom svete a mnohí policajti dokonca vôbec nechápu, ako funguje Facebook. Takže e, je dôležité podporiť budovanie kapacít aj e, v polícii a justícii, aby bol boj proti násiliu voči ženám v digitalizovanom svete skutočne efektívny. E, verím, že som vám podala prvý prehľad o tejto správe. Ehm, mali sme obmedzený priestor, chceli sme dať do správy oveľa viac, ale ja dúfam, že sa nám to podarí, aj keď získame vaše pripomienky a námety k tomuto prvému návrhu. Ďakujem. Pani Bjork požiadala o slovo. Ďakujem za slovo a ďakujem aj spravodajkyni. Myslím si, že toto je mimoriadne dôležitá téma a e, vlastne e, nemáme ani e, dostatok práce v tomto ohľade. Takisto je dôležité zamerať sa na zamestnankyne na to, ako zosúľadiť pracovný a rodinný život. Takisto sú tu otázky rovnakého odmeňovania a to všetko súvisí aj s týmto sektorom. A myslím si, že je tu ešte veľa ďalších tém. Mm, tu je niekoľko pozmeňujúcich návrhov. Keď sa pozrieme na demokratizáciu e, spoločnosti, tu treba využiť aj e, zdroje, otvorené zdroje. Ak e, chceme zabezpečiť väčší prístup v tejto oblasti. A ja si myslím, že náš výbor môže prispieť. Spravodajkyňa spomenula otázku hospodárstva, hospodárskych aspektov. To je veľmi dôležité v tejto správe, ale možno v rámci účasti a demokracie by sme mali hovoriť aj o online médiách a o tom, že tu je a musí byť možnosť narušiť rodové stereotypy a dominantnosť mužov, um, zvýšenej demokratizácie rôznych um, platformiem. Potom nenávisť nenávisť, e, násilie, zneužívanie na internete, hrozby na internete. E, vo Švedsku sme zaznamenali, že ženy sa naozaj stávajú obeťami, zraniteľnými obe, obeťami nenávisti, násilia, e, sedia pred obrazovkou a odrazu sa objaví tento nenávistný útok Polícia často vôbec nevie, o čo tu ide. Tu dokonca môže byť e, hrozba smrti postovaním e, nejakej takéto nenávistnej, vyhražajúcej sa správy na internete. Niečo z toho sa už spomenulo aj v správe a ja sa naozaj teším na diskusiu s tieňovými spravodajcami a na ďalšiu prácu. Ďakujem. Pani Ajuto. Ďakujem. Už tu zaznelo veľa z toho, čo je v správe. V správe je veľa toho, čo sa nám pozdáva. No a keď sa pozriem na situáciu v Taliansku, tak naozaj je tu veľa problémov, ktoré sa spájajú so svetom internetu a teda Naozaj by sme mali zvýšiť podiel účasti žien v sektore IKT. To je určite dobré, ale sú tu rôzne nebezpečenstvá, rizika, ktoré sú spojené s e, používaním internetu a predovšetkým pre ženy. Aj v Taliansku sme zaznamenali pred istým e, časom, Eh, činnosť organizácie, eh, ktorá fungovala online a zneužívala eh, sexuálne zneužívala maloleté dievčatá. A samozrejme, internet má veľkú slobodu, poskytuje veľké možnosti rozširovať si horizont, ale mladé ženy, dievčatá a často deti sú veľmi ohrozené takouto činnosťou na internete a tu naozaj potrebujeme aj podporu zo strany rodín. Často sú deti ponechané úplne samé, bez dozoru pred obrazovkou a to vedie k obrovským problémom, k veľkému riziku. A ja si myslím, že e, treba na toto upozorňovať. Teda e, toto je naozaj často tu je aj taká medzera e, medzi e, digitálnymi zručnosťami detí a rodičov. A e, mnohí rodiči alebo staršie generácie akoby nepasujú do tohto digitálneho veku. A naše deti sú veľmi zručné v používaní internetu a na to, to sa treba naozaj pripraviť a musíme pomôcť občanom, aby zvládli tieto digitálne zručnosti, dokázali využiť digitálne informácie a čím lepšie je niekto na to pripravený, kvalifikovaný, tým má lepší prístup k internetu, ale u nás je stále 20 miliónov ľudí, ktorí nemajú prístup k internetu. Máme doslova digitálnych analfabetov a proti tomu to treba tiež bojovať. V opačnom prípade veľká časť obyvateľstva zostane úplne bokom. Neviem, aké sú čísla e, pre celú Európsku úniu, ale tu musíme naozaj bojovať aj proti digitálnemu analfabetizmu. Túto správu pokladám za veľmi dobrú a prispejem do nej určite istými pozmeňujúcimi návrhmi. Eh, la signora Konoska. Ďakujem pani Konoska. Ďakujem eh, bardzo pani. Ďakujem pekne pani predsedajúca, vážne dámy, vážení páni. V prvom rade sa chcem poďakovať za túto správu. Vidno, že je veľmi dobre premyslená. No a neprekvapuje ma, že bola tá správa vypracovaná v úzkej spolupráci s ďalšími partnermi. Podľa mňa je to veľmi dobre premyslená, má tú zbrú štruktúru. Naozaj veľmi veľa dobrých prvkov. V tej správe sa hovorí o jednotlivých aspektoch ktoré sa týkajú možností žien e, v digitalizovanom svete. A hovorí sa tu tiež o väčšej dostupnosti či rozvoju digitálneho sektora. A taktiež sú tu identifikované hrozby mm, súvisiace s internetom. Mám veľmi veľa pripomienok, e, poznámok, no a ešte by som sa chcela poďakovať za úzke naviazanie na už existujúce správy, deklarácie, dohovory a tak ďalej, ktorých je veľa, ktoré sa ktoré navezujú, na ktoré tieto správa navezuje. Pokiaľ ide o jednotlivé prvky, nie celkom súhlasím s ohrozením zamestnancov, ktoré vyplývajú z digitalizácie. Napríklad v úvodnom ustanovení C je veta, kde sa hovorí o e, slu- platených službách, ktoré zvyšujú mieru ohrozenia. Neviem, odkiaľ tie údaje pochádzajú, pretože niekedy intuícia, niekedy iné správy hovoria o iných situáciách, iných výstupoch. Spravodajkyňa navezuje na rozvoj digitálneho sektora tiež negatívne dopady na e, rozdelenie súkromného a pracovného života a hovorí, že to má negatívny dopad. Ja si myslím, že to naopak, že digitalizácia umožňuje prácu e, z domu, úplne nové formy práce, čiže to, to prináša úplne nové možnosti, pokiaľ ide o rozdelenie úloh medzi ženami a mužmi. A teda hlavne z toho benefitujú podľa mňa ženy. Čiže tu by som vás chcela poprosiť o informácie, odkiaľ máte tie údaje. No a budeme tiež hovoriť o pozmeňovacích návrhoch v mene EPP, no a práve v týchto oblastiach. Na mnohých miestach správa nadvezuje na veci, ktoré treba riešiť na úrovni členských štátov. A teda ako obvykle v takých správach, ktoré vychádzajú z nášho výboru, musíme veľmi opatrne sa zaoberať práve týmto prvkom. No a teraz otázky, ktoré podľa mňa sa dajú a treba rozvinúť najmä tie príležitosti, väčšie zameranie sa na príležitosti, ktoré vznikajú vďaka digitalizácii sveta a možnosti zaangažovania žien do digitálneho sektora. Ako dobre vieme, digitálny sektor je veľmi dobre platený a zaangažovanie žien do tohto digitálneho sektora je teda prepojené na možnosť e, zvýšenia platov a teda zmenšenia e, rozdielov medzi pohľavieme v rámci sektorov. No a pokiaľ ide o pre, predsedníctvo žien, alebo teda, pardon, vzdelávanie žien, oddelené vzdelávanie žien, to je jedno, či online, či offline, to sa mi nezdá ako šťastné riešenie. Skôr si myslím, že ženy by mali byť podporované prostredníctvom extra školení, extra E, nejakej pomoci, ale nie vytvárať špeciálne študijné odbory, ktoré vyvíja, rozvíjajú žensk, zručnosti žien v digitálnej oblasti. No a pokiaľ ide o podnikanie žien, chcela by som hovoriť o tej shared economy, o spoločnom e, spoločnej na no, hospodárstve. To si tiež vyhľaduje špeciálne zručnosti, pokiaľ ide o zakladanie nových firm Chcela by som, aby sa tu zmenili, zmenila istambulská konferencia, to by podľa mňa pomohlo pri argumentácii. A ešte by som chcela rozšíriť aspekt sexualizácie, otázku sexualizácie detí, dievčat. Už sme o tom hovorili v rámci rozpravy pokiaľ ide o nové možnosti, ktoré internet vytvoril v tejto oblasti, tak, sa, tak je naozaj teraz oveľa jednoduchší. Sponzoring, prostitúcia, takéto strašné veci. Kontakty, ktoré sú nadvezované v oblasti prostitúcie, pôsobia. Anonymnejšie sú oveľa jednoduchšie. No z mnohých správ, ktoré máme k dispozícii, vyplýva, že mládež, študenti, ale ešte mladší ľudia, deti, E, začínajú akceptovať takýto typ vzťahov. Samozrejme, nemôžeme kvôli tomu zavrieť internet, ale je potrebné sa na tieto oblasti sústrediť. A tiež na otázku sexualizácie detí sú strany napríklad Dupečky zadočky.pl, kde gymnasistky sami e, vešajú svoje fotky, kde sú vyzlečené a vlastne systém z nich vytvára lolitky už od, od, najnižšieho veku a preto si myslím, že toto by sme práve mali riešiť. Pokiaľ ide o všeobecnejšie záležitosti, chcela by som ešte upozorniť na niekoľko článkov a bodov v tom, tejto správe. Pokiaľ ide o vzdelávanie, je tu celá jedna časť, ktorá sa venuje vzdelávaniu, tak by som chcela upozorniť na učiteľov, na úlohu učiteľov, pretože nestačí, aby boli deti, dievčatka vzdelávané, je potrebné naozaj, aby túto oblasť podporovali veľmi intenzívne aj učiteľe, pretože bez nich e, to v škole jednoducho e, fungovať nebude, pokiaľ oni sa nebudú venovať tejto téme. Ďalej, Veľmi pekne sa chcem poďakovať za pripomienky týkajúce sa rozpočtu a zohľadením otázky rodov v tomto kontexte myslím si, že je dôležité toto stále zdôrazňovať. No a v článku 20 je napríklad návrh o nových, no, nových kvótach, pokiaľ ide o financovanie či stimulovanie firiem, ktoré zamestnávajú istú kvótu žien bez hľadu na ideológiu, či sa nám takéto niečo páči alebo nie, tak z právneho hľadiska to nie je možné. Neviem, či v niektorom členskom štáte je niečo možné urobiť takéto z právneho hľadiska, takže by som bola opatrná v takýchto návrhoch, pretože s tým skôr nesúhlasím. Myslím, že to je na teraz všetko. Chcela by som ešte zopakovať, že správa je naozaj bohatá, je tam veľa návrhov, je tam dobrá diagnoza a aj keď tú správu samozrejme možno ešte doplniť nejaké ďalšie prvky, je, je veľmi dobrá. Ďakujem pekne. Ďakujem aj ja. A teraz by som za SD sa vyjadrala ja ako tieňová spravodajkyňa Nebudem hovoriť dlho, pretože tie hlavné otázky už e, sa tu riešili. Samozrejme, chcem sa poďakovať nejaké za prezentáciu. E, k tejto téme sme mali veľmi zaujímavé vypočutie. A rečníci na vypočutí uviedli svoje prezentácie a povedali, že by bolo dobré, keby mali k dispozícii nové nástroje vo svojich prácach, hovorili o niektorých kľúčových práva, eh, pardon, záležitostiach, ktoré, myslím, spravodajkyňa vhodne zapracovala. Čiže nebudem tým teraz všetkým prechádzať. Absolútne súhlasím s tými stanoviskami, ktoré tu zazneli. Chcem hovoriť o dvoch špecifických záležitostiach. Pani Volovská hovorila o internete a deťoch A ja by som to chcela prepojiť ešte na rodové násilie. Významná skupina mladých ľudí je tu rastúca komunita kto, mladých ľudí, ktoré, ktorí sa správajú tak, ako by sme nepovažovali za vhodné pre mladých. Spravuje sa k diečatám, ako keby boli tovar, ako keby ich vlastnili. A na internete vidíme, že takéto spôsob správania sa veľmi rýchlo šíri, že sa rozrastá. A mladí ľudia toto jednoducho nasávajú, tieto praktiky na internete. Takže neviem, či by sme mohli vypracovať nejakú stratégiu či pozitívnu kampaň, preventívnu prácu, aby sme sa pokúsili toto zastaviť. Myslím si, že by sme sa tomuto mali venovať a mali by sme rozmysli, si rozmyslieť, ako sa venovať otázke behaviorálnych praktik a trendov, ktoré vnímame v dnešnej dobe medzi mladými ľuďmi na internete. Pretože tie môžu, takéto správanie môže viesť k násiliu. Túto správu vnímam ako pozitívnu príležitosť, pokiaľ ide o pomoc ženám v digitálnom veku. V prvom rade sa musíme zameriavať na vzdelávanie a na konkrétne niektoré sektory. Mám na mysli ženy, ktoré žijú vo vidieckých oblastiach. Je dôležité, aby sme sa ubezpečili, že tieto ženy majú prístup k novým technológiám, k internetu pretože v dnešnej dobe to v mnohých oblastiach garantované nie je. A potom je tu ten aspekt e, vzdelávania, ktorý že nám pomôže e, zlepšiť si výhľady na pracovnom trhu. Budú mať možnosť e, pracovať z domu, na dielku. No samozrejme, okrem žien aj iné komunity môžu profitovať z rozvoja týchto záležitostí. Môžu to byť napríklad handicapovaní keď rozvinieme programy, ktoré už existujú v, ráta, v, rá, v rámci koheznej politiky, sú tam špeciálne projekty vzdelávania pre zraniteľné skupiny a možno by sme toto mali do maximálnej možnej miery vy, využiť a vytvoriť programy vzdelávania pre handicapované ženy, aby aj tieto mohli profitovať z týchto nových príležitostí a byť lepšie zaangažované v pracovnom trhu. Toľko som chcela povedať k tejto správe a teraz dám slovo e, spravodajkyni, aby mohla zareagovať na pripomienky, ktoré tu zazneli. Ďakujem pani predsedajúca, ďakujem všetkým tieňovým spravodajkyňam, ktoré sa ujali slova. Myslím si, že mnohé veci, ktoré ste zmienili, veľmi radi do správy zapracujeme. Rada by som sa teraz ešte vrátila k pár otázkam, bodom, ktoré si možno musíme ešte vyjasniť. Prvá vec, ehm, o tom hovorila teraz aj predsedajúca, otázka negatívneho dopadu digitalizácie na pracovný trh. Zdroj, o ktorom hovoríme, je štúdia, ktorá bola vypracovaná odbormi, kde sa uvádza, že pokiaľ ide účasť na pracovnom mieste, e, môže utrpieť práve vďaka digitalizácii a musíme nájsť riešenia na túto situáciu pokiaľ ide o Európsku online univerzitu, nemá to byť univerzita špeciálne pre ženy, mala by to byť Európska univerzita e, pre všetkých, kde sa bude, na ktorú sa bude dostať dostať odšadiel, kde sa bude poskytovať vzdelávanie pre všetkých a budú tam špeciálne um, štipendia pre ženy. Pokiaľ ide o Istanbul, nie som si až tak ist, teda neviem, či, ako to ešte postavíme k tomu, či to tam zahrnieme alebo nie. A pokiaľ ide o otázky financovania, tak si myslím, že by sme mali nájsť spôsob, ako stimulovať, ako, eh, že nám poskytnúť financovanie ženským podnikateľkám. Máme skúsenosti napríklad s európskymi štrukturálnymi fondami, či ESF. Mohli by sme sa e, zamerať na to, ako využiť tieto špecifické nástroje, aby sme boli poskytní, že nám poskytnúť financovanie, pretože v tejto chvíli peniaze, ktoré sú na toto vyhradené, idú iba, na, idú iba malému percentu väčšinou mužských podnikateľov a ženy majú tiež výborné nápady, tiež sú by aktívne v tomto poli. A, mali by sme sa tomuto viac venovať a ja som si istá, že budeme riešiť aj na stretnutí tieňových spravodajcov článok 20 Ďakujem za všetky pripomienky, naozaj sa teším na nadchádzajúce diskusie na túto tému. Ďakujem. Muchas gracias. Ďakujem. No a na záver e, vám ešte poviem, aký je ďalší program k tomuto bodu. Do 17. môžete podávať pozmeňovacie návrhy. Eh, v plenárke, na plenárke sa bude hlasovať v apríli. Takže toto je koniec dnešnej, tejto časti, do obednejšej časti stretnutia. A teraz e, budeme pokračovať e, v stretnutí koordinátorov, takže poprosím, aby koordinátorky ostali v miestnosti.